Teste 1, um, 2, teste. Teste 1, um, 2, teste. Teste 1, um, 2, teste.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

So please take your seats. Prosím, usadte sa láskavo. So I will say a few words in French to Ja by som uh, zaujal slova na úvod, ak dovolíte. Chcel by som uh, v výboru ENVY, teda výboru pre životné prostredie, verejné zdravie, privítať dezignovaného komisára, vymenovaného eh, pre sektor eh, ochrany životného prostredia a oceánov. Toto vypočutie prebehne spoločne na úrovni výborov Envy a výboru pre rybolov. Je to totiž to téma, ktorá spája naše oba výbory. Keď sme boli oboznámení so zoznamom komisárov, tak nás zarazil e, najmä váš vek, pán dezignovaný komisár. Povedali sme si, komisár 28-ročný, nebude to problém? Nie, ja si myslím, že to problém nie je. Dúfam, si, dúfam práve naopak, že to bude ešte výhoda, že budeme mať takého mladého komisára, tým pádom budeme mať zastúpené všetky generácie v Európskej komisii. Máte dnes osobitú zodpovednosť odpovedať presne na otázky poslancov oboch výborov na témy, ktoré sa týkajú činnosti výboru pre životné prostredie, eh, čo sa týka ambície nulových emisí, biodiverzity, ďalej obehovej ekonomiky a tiež k tematike oceánov spoločne s výborom pre rybolov máte vo svojom portfóliu taktiež obrovské eh, zodpovednosti, ktoré sa týkajú novej zelenej dohody, čo je označené za hlavnú prioritu tejto novej komisie. Teda budeme očakávať veľmi presné odpovede na presne formulované otázky, ktoré zaznejú. Teraz dám slovo Chrisovi Davisovi, ktorý priblíži organizáciu tohto vypočutia. Ďakujem. Cítim sa zaviazere neuvádzať svoj vek, ale myslím, že je zjavné, že nie som úplne najmladší za týmto predsedníckým stolom. A ja vás vítam, pán dezignovaný komisár, pán Sinkivičus. Neviem až tak dobre vysloviť vaše meno, ale predpokladám, že vás, vaše meno vyslovujem podobne, ako vás vyslovovali, keď ste 3 roky študovali vo Walese. Začneme teda tým, že dostane slovo zhruba 15 minút dezignovaný komisár Mm, aby predeslo svoj úvodný príhovor. Potom zaznie 20 otázok od poslancov. Poslanci budú mať maximálne minútu a pol na položenie svojej prvej otázky, ale poradili by sme im, aby využili menej času ako minútu a pol. Potom dezignovaný komisár bude mať dve minúty na odpoveď. Ten istý človek bude môcť položiť polminútovú doplnkovú otázku, alebo možno aj trošičku viac bude mať ako pol minúty a na to bude môcť rezignovaný komisár odpovedať dĺžke jednej minúty. Pôjdeme v dvoch kolách. V prvom kole zaznie sedem otázok k tematike životného prostredia a v druhom kole sa e, otázky budú týkať rybolovu. Napokon komisár, dezignovaný komisár dostane zhruba 5 minút na to, aby predel záverečné slovo. Ešte pripomínam, že je k dispozícii tlmočenie v 23 jazykoch Všetci rečníci môžu používať svoj vlastný materinský jazyk. Pripomíname všetkým, aby ste nehovorili príliš rýchlým tempom, aby sa váš prejav dal tlmočiť. Tiež sa táto diskusia naživo vysiela na internetovej stránke parlamentu a bude možné tiež pozrieť si aj videozáznam tohto vypočutia. Pán dezignovaný komisár v liste, v poveracom liste, ktorý vám eh, dala eh, predsednička komisie, sa uvádza, že máte e, povinnosť zastaviť e, nadmerný rybolov v našich moriach do konca budúceho roka, tiež povinnosť e, zákazu vyhadzovania nadmerných úlovkov tiež sa musí presadiť a tiež máte zabrániť neekologickým dotáciám, ktoré spôsobujú nadmerný rybolov. Teda nie sú to žiadne kontroverzné témy, samozrejme, takmer žiadne úlohy vás nečakajú, bude to ľahučké. Najskôr v prvom kole zaznejú otázky e, na tému životného prostredia. Zatiaľ sa teda môžete uvoľniť. K rybolovu sa dostaneme až neskôr. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážení e, pani predsedovia a vážení poslanci, príjemné popoludne a ďakujem za to, že ste ma pozvali na toto stretnutie, aby som sa s vami podelil svoju víziu pre tento mandát. Je mi veľkou cťou predstúpiť pred vás ako prvý komisár, dezignovaný komisár narodený po páde Berlínskeho múru. Je to znak dôvery v moju generáciu, generáciu s európskym presvedčením e, vo svojej DNA. Pre mňa Európa stelesňuje slobodu, férovosť, otvorenosť a príležitosti. A zároveň to znamená zodpovednosť. Najostatnejšie vlny klimatických štrajkov dokazujú, že generácia Y a Z sú pripravené ujať sa zodpovednosti. Ja som súčasťou tejto mladej generácie, ja som zároveň otec a preto som chcem do tejto bitky pustiť. Pre nás rok 2050 to nie je len nejaký cieľ na papieri. My budeme žiť v roku 2050. Teraz by som prešiel eh, do svojho materinského jazyka, ak dovolíte, a prehovorím litovčine. Mano politinė karjera prasidėjo rinkimais į parlamentą gimtojoje apygardoje Vilniuje. Mnohoraká profesionálna cesta začala voľbou v Litve. Pôsobil som ako poslanec v litovskom parlamente, pôsobil som ako predseda pre hospodárske veci, tiež som pôsobil ako minister hospodárstva v posledných rokoch a naučil som sa obyvateľom mojej krajiny slúžiť a snažiť sa pochopiť ich problémy, snažiť sa naplniť ich nádeje, takisto ako aj vy sa snažíte pochopiť e, a naplniť nádej svojich voličov. Chcel by som sa poďakovať svojej krajine za to, že som dostal možnosť uberať sa touto cestou. So súľadím hospodárskeho rastu životného prostredia medzi ekonomickými záujmami, priemyselnými záujmami, medzi inováciami a sociálnym bohatstvom že v tom je nejaký rozpor. Ja si to nemyslím. Myslím si, že cesta víziev je cestou príležitosti. Myslím, že to prináša zdravšiu, udrateľnejšiu spoločnosť. Naša cesta k ekologickejšej, klimaticky neutrálnej planéte už začala, aj keď to nebude ľahká cesta. Ja ako komisár robím všetko preto, aby som nás viedol touto cestou. Na tejto ceste je náš mnoho Vidíme to na protestoch za klímu, na európskych voľbách a taktiež v barometrii. 92% Európanov chce klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. My ich musíme počúvať. A tým, že sme predložili návrh zelenej dohody, Ursula von der Leyen vlastne toto želanie plní. Mojou hlavnou ambíciou, ak budem potvrdený, bude naplniť túto zelenú dohodu v praxi. Dohoda, ktorá bude fungovať pre oceány, pre životné prostredie, aj pre našich občanov, ktorí by mali byť centrom pozornosti. Vážení poslanci, niektorí boli prekvapení, keď videli, že oceány sú v názve môjho portfólia. Ja chápem vaše obavy. Chcete, aby som vás ubezpečil, že nový komisár bude mať na pamäti aj blaho našich rybárov, aj v živobytie. Ja vás o tom môžem ubezpečiť, naozaj mi na tom záleží. Žijeme na modrej planéte. Rybolov a oceány musia byť základným kameňom eh, našej politickej práce a tá sa musí zameriavať na budúcnosť našich rybárov, isteže, ale tiež na otázky životného prostredia. Musíme sa vysporiadať s klimatickými zmenami, tak ako vyplýva z poslednej správy IPCC, musíme sa zameriavať na plastový odpad, ktorý ovplyvňuje celý potravinový reťazec a tiež sa musíme zamerať na eh, škodlivé látky eh, v polnospodárstva dusičnany, ktoré zamorujú naše moria. Toto všetko bude zahrňať moje portfólio. Zdravé oceány znamenajú zdravé, zdravé ryby a zdravé ryby znamenajú e, rybárov, ktorí dokážu vyžiť zo svojej práce, zdravých občanov. Ja sa budem snažiť o spoločný prístup, ktorý bude zahrňať všetky tieto aspekty v úzkej spolupráci s vami. Pre životné prostredie predsednička von der Leyen ma vyzvala pracovať na troch iniciatívach eh, v tejto Európskej zelenej dohode. Ujmem sa toho pod vedením výkonného podpredsedu Franca Timmermansa, ktorého skúsenosti a podpora budú nevyhnutné v mojej práci. Tieto oblasti zahrňajú biodiverzitu, obhajové hospodárstvo a nulovú mieru znečistenia. Biodiverzita zaniká. Už začalo masové vymieranie niektorých druhov. Ja, ak budem potvrdený, vo funkcii komisára budem na budúci rok eh, Európskou úniou na eh, konferencii v Číne na budúci rok. Toto bude významná konferencia na túto tému a chcel by som sa vrátiť s troma eh, cieľmi. Poprvé, vývoj biodiverzity podľa klimatického cieľa dohodnutého v Paríži. Ďalej po druhé, domnívam sa, že národné záväzky, ktoré sa týkajú spôsobov plnenia celkových cieľov, musia prispievať tomuto vyššiemu cieľu. A po, tre- po tretie je potreba mechanizmus na meranie pokroku. Naši partnery sa na nás pozerajú, žiadajú o podporu a zamieranejšiu spoluprácu v oblasti e, strát v biodiverzite, ale tiež e, budeme musieť e, dbať na to, aby sme aj doma dosahovali pokrok. Musíme ísť príkladom, musíme prijať konkrétne opatrenia, musíme sa zamerať na lesníctvo, na kvalitu pôdy, klimatické zmeny, taktiež na potravinový e, sektor. Musíme hľadať riešenia, ktoré budú zamerané na budúcnosť, nepozerať sa na minulosť. Zvolená predsednička komisie požaduje nové štandardy pre biodiverzitu, e, široké štandardy pre obchod, priemysel, plnohospodárstvo aj ekonomiku. Ja som odhodlaný toto všetko plniť, ale aj tu, vážení poslanci, budem potrebovať vašu pomoc. Snahe presadiť tematiku biodiverzity vo všetkých politických oblastiach na úrovni EÚ aj na národnej úrovni. Moja druhá priorita bude obehové hospodárstvo. Chcem zvýšiť profil um, obehovosti. Chcem, aby to nebol len pojem, len slovo, ale aj skutočné, niečo konkrétne. Ak zaistíme obehové využívanie štyroch uh, uh, zdrojov ocel, hliník, cement a plast, tak dokážeme znižiť emisie o polovicu. Teda obehovosť má zmysel. Myslím, že akčný plán by mal zahrňať tri hlavné oblasti. Mohol by začať tým, že sa pozrieme na to, ako produkujeme naše produkty, potom zakročíme na eko, úrovni ekodizajnu a potom sa zameriame na ďalšie kroky. Tiež by sme to mohli posunúť na nové sektory, napríklad na odevný priemysel, stavebníctvo, potravinárstvo, IKT. Ďalej, e, druhá oblasť sa týka e, pomáhania spotrebiteľom a robiť správne rozhodnutia, keď chceme ich presvedčiť o tom, že ekologickosť má zmysel, tak tomu musia veriť. A po tretie, musíme sa pozrieť nad rámec recyklácie. Nechcem len minimalizovať odpad, chceme mu zabrániť tam, kde sa to dá, v textile, v stavebníctve a v mnohých iných sektoroch. Moja tretia oblasť činnosti sa týka nulového znečisťovania. Ja ako otec, ako občan a tiež ako európsky komisár chcem, aby znečisťovanie patrilo do minulosti. Chcem, aby Európa mala čistý vzduch, čistú vodu, e, čistý e, technologický sektor a taktiež e, bezpečné chemikálie. To bude zahrňať celostný prístup hlavnej iniciatívy v mnohých oblastiach a tiež posilnenie iniciatív. V prípade chemikálie to bude znamenať odstránenie rizikových látok a endokrinných disruptorov. V prípade vody to bude znamenať zamerať sa na nové formy znečisťovania, ako napríklad dusičnany, mikroplasty a farmaceutika. A tiež to bude zahrňať nový prístup k pesticídom v synergii so činnosťou pre komisára pre zdravie a v rámci stratégie e, z farmy na vidličku tiež budeme musieť presadovať nechemické alternatívy v rámci hnojív. Našim cieľom e, bolo vždy opierať sa o poznatky z vedy. Takto sa budeme držať aj v rámci 8. E, programu pre životné prostredie. To znamená, že chceme, aby udržateľné ciele rozvoja boli súčasťou všetkých našich krokov. Teraz sa zameriame na ciele pre oceány. Prvý cieľ sa bude týkať plnej implementácie spoločnej politiky rybolovu. Musíme sa snažiť o rovnováhu ak budeme e, loviť udržateľne, tak e, budú e, rásť aj zisky do roku 2022. Chcem vyhodnotiť spoločnú politiku rybolovu a pokúsim sa nájsť riešenia tak, aby bolo pokryté to, čo zatiaľ pokryté nie je. Musíme totiž presadiť takú politiku, ktorá bude fungovať pre rybárov, pre ľudí žijúcich na pobrežiach, ale tiež pre životné prostredie. Tiež je treba zohľadniť odlišnosti. To, čo funguje v Severnom mori napríklad, možno nebude fungovať v Stredozemnom mori. Každé jedno morské prostredie je iné a treba to zohľadniť naše úsilie presadzovať užateľné formy rybolovu, snahe chrániť oceány, to nes- sa nezastaví na našich hraniciach. Musíme konať globálne. Ja budem presadzovať naše princípy udržateľnosti celosvetovo, tak aby sme plnili ciele udržateľného rozvoja aj pre život pod vodou. Budem úzko spolupracovať eh, s Philom Hoganom, eh, komisárom pre obchod, eh, aby sme presadili zákaz škodlivých dotácií v rybolove. Tiež budem presadovať viac chránených oblastí a väčšiu ochranu v našich vodách na šírom mori a v takých nedotknutých územiach, ako napríklad je Arktída. Musíme presadiť pravidlá pre konzerváciu, udržateľné využívanie biodiverzity na šírom mori. A budem pokračovať v boji proti nelegálnemu, neregulovanému a neohlásenému rybolovu. To totiž ohrozuje zraniteľných rybárov, no ale tí, ktorí e, lovia v malom, ktorí sú vystavení nejaké hospodárskej súťaži a, a taktiež čoraz menej rýb, ktoré môžu loviť. E, rybárstvo je veľmi e, čestné povolanie. Každý deň naši rybári riskujú svoj život, aby nám poskytovali kvalitný proteín. Na náš stôl musíme stať po ich boku blaho tiež žiju, ľudí žijúcich na pobrežiach eh, tiež eh, nám leží na srdci. Musíme eh, zakročiť proti formám nelegálneho neregulovaného rybolovu. Naše pravidlá sú vnímané ako špičkové celosvetovo, ale nie všade sa dodržiavajú. Chceme, aby kontrolné systémy fungovali a aby zaistili rovnaké pravidlá pre všetkých. Tiež sa zameriam na nedostatky tam, kde sa zistia. Po tretie, chcem investovať do potenciálu udržateľného Eh, jedla eh, z mora, tak aby sme presadili stratégiu z farmy na vidličku aj v tomto sektore. Ryby sú význam súčasťou našej potravy. 5 eh, miliónov tón rýb sa dostáva na naše stoly z Európskej únie a taktiež 1,5 tóny rôznych iných produktov, ak, ak, ak, akvakultúry. Pardon. Chcem sa zamerať na udržateľné formy produkcie. Chceme zohľadniť aj novonadobudnuté poznatky, v týchto sektoroch obnoviteľná energia, taktiež spolupráca v ochrane morí. To bude súčasťou tohto úsilia. 3,5 milióna ľudí pracuje v tomto sektore ekonomiky. Niektorí to vnímajú ako malé číslo, ale pre mňa je to viac ako e, počet obyvateľov vo mojej krajiny. Ako Ursula von der Leyen nám pripomína, legislatíva ale je taká dobrá, ako je jej plnenie. Ja teda budem úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zlepšili mieru plnenia legislatívy vo všetkých oblastiach. Využijem všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii, teda vrátanie dialógu, revízii legislatívy, taktiež konanie veci porušenia a dokonca aj súdneho dvora. Musíme presne také riešenia, ktoré budú fungovať pre občanov, pre životné prostredie, aj pre oceány a rybárov, ako aj pre podniky v celej EÚ. Sme vystavení veľkým výzvam úspech bude záležať o tom, nakoľko budeme schopní spolupracovať. Budeme sa pravidelne stretávať na chodbách, v zasadačkách, budem chodiť na bilaterálne stretnutia, na rozprávy, na trialógy, musíme presadovať viac priamých stretnutí, budem navštevovať ďalšie krajiny, nielen hlavné mesta, ale aj regióny, taktiež e, pobrežia, kde žijú e, ľudia, a rybári. Chcem sa poďakovať už teraz za pozvanie, ktoré som dostal. Ako som povedal na úvod, musíme byť blízko našim občanom. Vy ste legitímnymi zástupcami občanov. Ja do vás vkladám dôveru. Veľmi rád by som s vami úzko spolupracovala v najbližších 5 rokoch na našich spoločných cieľoch. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na, od, na otázky, na ktoré odpoviem tak, ako najlepšie budem vedieť. Ďakujem. Thank you. So we're going... Pekne ďakujem. Začíname otázkami poslancov výboru NV po politických skupinách a potom budú následovať otázky výboru Pešte. Nech sa páči, pani Jessica Polfiard za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, ďakujeme, pán eh, dezignovaný komisár. Vystupím po švedsky. Životné prostredie a klíma sú hlavnými prioritami celého sveta. Aby sme dosiahli spoločné ciele, musíme mať vo vedu a výskum, vo vedu a výskum dôveru. Výskum jednoznačne hovorí, že lesy zohrávajú dôležitú úlohu pre klímu. A lesy, o ktoré sa dobre staráme, viažú CO2 a to po celý životný cyklus stromov. Lesné materiály môžu nahradiť e, stavebné materiály aj palivá. Je to niečo, o čo, treba, o čo sa treba starať a čo treba uchovať. Do vašeho portfólia spadá aj nová stratégia do roku 2030, ktorá zahrňa aj lesy. Je potrebné nájsť rovnováhu medzi udržateľnou správou lesa a zachovaním biodiverzity. Veľká časť európskych lesov bola tvrdo zasiahnutá suchom a teplom minulý rok. V lesoch došlo k obrovským škodám, ktoré okrem toho spôsobili aj rozmnoženie škodcov. To vedie k obmedzeným možnostiam lesy využívať. A to má pochopiteľne potom dosah na 3 milióny Európanov, ktoré, ktorí sa to, týmto odvetvím živia. Je veľmi dôležité, aby ste to je dôležité, aby biodiverzita, biodiverzita plnila svoj účel. Ja sa pýtam, ako budete vo svojej prípadnej ďalšej úlohe komisára pracovať tak, aby ste zabezpečili, že budú využívané možnosti lesa v tejto stratégii, aby to nevyšlo na zmar. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, upozorním ešte, aby ste sa pridržali rečníckého času maximálne minúta 30 a takisto to platí aj potom pre tú doplnkovú otázku, potom, čo odpovie náš host. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za položenú otázku. Parlament vyzval komisiu niekoľkokrát, aby zastavila odlesňovanie. Lesy sú dôležité. Asi 40 povrchu eh, Európskej únie eh, je pokrytý, eh, je pokrytý lesom a v prvom rade je dôležité mať na pamäti nové výzvy. Je dôležité, aby každý členský štát mal plán spravovania lesov aj kvôli lesným požiarom. Videli sme, čo sa stalo na Sibírii, Amazónii, ale nezabúdajme, že to isté sa deje aj v Grécku. Preto je dôležité riešiť nerovnaké uplatňovanie nariadenia o dreve, teda to je európska legislatíva, ktorá, už, ktorá sa už realizuje, možno nie všade rovnako, ale a hlavným milníkom, ale samozrejme bude veľmi dôležité sa riadiť aj stratégiou pre biodiverzitu. Táto, táto stratégia bude dôležitou súčasťou Green Deal. Samozrejme, Green Deal, eh, je, Green Deal nie je možné realizovať bez toho, aby sme náležitým spôsobom riešili otázku diverzity biodiverzity. Treba chrániť druhy, treba, treba chrániť biotopy. Um, máme tu Natura 2000. A tu nemyslím len počet tých chránených oblastí, ktorých je niekedy 20-30%, ale tu mám na mysli skutočnú implementáciu a to neznamená, že e, to, že to spôsobí zastavenie ľudských činností, ale musíme to prehodnotiť. Pochopiteľne je dôležité mať určité merateľné kroky a pochopiteľne dôležité je v tomto smere mať aj príslušné finančné zdroje. Ďakujem veľmi pekne za udržanie lešinského času, takže nech sa páči doplňujúca otázka, 30 sekúnd. nakoľko komisia bude na tom spolupracovať. Ja sa pýtam, ako chcete zaistiť, aby Franz Timmermans správne chápal potenciál lesov v boji proti klimatickým zmenám. Veľmi pekne ďakujem. Dobrá otázka, veľmi dobrá otázka a myslím, že v tom je práve ten kľúčový charakter našej práce, E, našej spolupráce s pánom Timmermansom. Môj poverovací list hovorí, musíme pracovať na stratégii pre biodiverzitu. Je pravda, že samozrejme v súčinnosti s pánom Timmermansom e, sa ubezpečíme, aby toto hľadisko bolo zapracované aj v iných oblastiach e, politiky, polnospodárstve, doprave a podobne. Čiže všade, kde to v súčasnosti v zásade pôsobí problémy um, kde, to, kde to spôsobuje vyhnutie. A ja budem naozaj razantný. Hovoríme o potrebe ďalších zdrojov, ďalších finančných zdrojov, ale je dôležité, aby sme postupovali pri tomto cieli strategicky. Mám tým na mysli aj iné oblasti, ktorých sa tiež týka biodiverzita, aby sme sa dopracovali všetci k tomu istému cieľu. Nemôžeme konať ako zvyčajne, v poľnohospodárstve a potom zároveň chcieť e, sa, sa dopracovať k záväzným cieľom biodiverzity do roku 2030 za SAD. Pán Fesar Luena, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán kandidát. Um, Teraz eh, musíme samozrejme prestať s tou indiferentnosťou a ja vás eh, upozorním na znečistenie ovzdušia. Viete, že to spôsobuje veľa úmrtí, spôsobuje to chronické ochorenia a to predstavuje obrovské zdravotné náklady, ekonomické náklady. Preto je, preto je dôležité, že um, ehm, zniženie znečistenia môže naozaj zachrániť životy. Aké opatrenia plánujete na to, aby ste vyriešili tento problém? Či už je eh, a ako zaručíte, aby sa rešpektovali normy kvality ovzdušia vo všetkých členských štátov? Budete, na, budete navrhovať nové opatrenie, ktoré sa týka kvality ovzdušia v zmysle toho, ako, ako hovorí e, VHO. A mm, navrhnete prísnejšie normy ktoré budú súvisieť s emisiami vozidiel. Euro 7, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vašu otázku. Áno, presne tak. Zdieľam presne ten istý pocit s vami. Každý rok zomiera 400 tisíc ľudí kvôli znečisteniu ovzdušia v EÚ a ak eh, by sme sa mohli na to pozrieť. Napríklad eh, v ekonomike to predstavuje 24 miliard eur. Dochádza k stratám, ale dosiaľ sa nám nepodarilo implementovať eh, v plnej miere tieto normy. A Svetová zdravotnícká organizácia, napríklad pokiaľ ide o častice, um, hovorí, že sa nachádzame stále niekde na normách z roku 2006. Ja by, som, ja by som rád predložil akčný plán, v rámci ktorého nebudeme tolerovať nedodržiavanie súladu zo, súladu zo súčasných noriem. Pochopiteľne máme tu určitý rámec, budeme, budeme postupovať aj v súlade s nedávnymi odporúčaniami VHO a pochopiteľne, keď hovoríte o mestách, v prvom rade tam je dôležité realizovať dialog. Musíme členským štátom podať e, pomocnú ruku a k tým čistým zónam miestne a regionálne orgány môžu zavádzať obmedzenia dopravy či oblasti bez CO2 emisí. Pokiaľ ide o Euro 7, nuž tam ide o 5-ročný mandát a myslím, že Euro 7 sa je niečo, čo sa dá realizovať, s tým, že samozrejme treba pračovať súčinnosti s komisárom pre vnútorný trh. K tým dízlovým vozidlám mám ešte dve otázky. Chcete uplatniť povinné stiahnutie týchto vozidel v celej Európskej únii a budete riešiť spoločne a aj v nadväznosti na škandál Dieselgate. Um, vy ste povedali, že ste sa narodili po páde Berlínskeho múru a my by sme boli naozaj radi, keby, keby sme všetci už prestali byť konečne indiferentní, pretože naozaj stojí pred nami obrovská výzva ehm, v spoločnosti s klimatickou krízou. K Dieselgate. Poučilo nás to. Už e, nemôžeme pripustiť ďalšiu takúto aféru a výrobcovia si uvedomujú presne to isté. Pokiaľ ide o stiahovanie vozidiel z trhu, parlament e, e, schválil rámec pre schváľovanie vozidiel ktorý vstúpi do platnosti v roku 2020 v septembri. Čiže máme príležitosť, ale mali by sme napomôcť nášmu priemyslu, aby bol schopnosti. Pozrieme sa na to, kam to všetko smeruje. Vodík, elektrina. Myslím si, že výrobcovia vozidiel, ktorí sú medzi najlepšími vo svete, určite môžu uh, dobehnúť e, výrobcov elektrických vozidiel v Spojených štátoch a vnímame, že je tu určitý posun, ale my musíme pomôcť cestou výskumu, verejnú dopravu musíme úplne inak nastaviť. Tá musí byť zelená, musí to byť čistá alternatíva pre paliva. Veľmi pekne ďakujem. Môžete dokončiť vetu, žiadny problém. Už len jednu vetu by som bol, doplním, hovorí, hovorí eh, dezignovaný komisár, takže Frederic Gris za Renew, nech sa páči. Dobrý deň, eh, pán Likevičus, eh, srdečne vás vítam v parlamente. A vaše vypočutie je dvojnásobnou premiérou, ste najmladší dezignovaný komisár a tiež ste prvý, ktorý má na starosti oceány. E, je to sympatické, to je pekné, ale teraz budeme potrebovať výsledky ako správodajkyňa e, pre e, otázku znečisťovania oceánov plastami, tak sa vyjadrím práve k tejto téme. Produkty, o ktorých hovorím, predstavujú 70 znečisťovania našich morí. Máme pred sebou veľa úloh, ale teraz sa musíme pustiť do práce. Na 11. strane vašich odpovedí uvádzate, chcem Eh, určiť, ktoré plasty eh, sú také, kde eh, biorozložiteľnosť bude pridanou hodnotou. Hovoríte o tom, že chcete vytvoriť nový právny rámec. Správne poznamenávate, že je, sa treba na toto zamerať, ale práve biorozložiteľnosť plastov, ja som dosť zarazená. Viete totiž, že v súčasnosti neexistujú žiadne európske štandardy v tejto oblasti ktoré by vznik, vychádzali z reálnych podmienok, najmä v morskom prostredí. Teda za týchto podmienok ste si istí, že toto je správna cesta. Ja sa totiž obávam, vážny pán eh, dezignovaný komisár, že takýmto prístupom spôsobíme presný opak, že vlastne eh, sa nezmedí mentalita, ale že to bude škodlivé aj pre producentov, aj pre spotrebiteľov ešte druhú otázku mám, ak dovolíte. E, príliš e, časté využívanie plastu v obaloch. Revízia smernice o obaloch e, je naplánovaná na budúci rok. Chcem sa opýtať jednoducho, ste pripravení zasadzovať sa za cieľe znižovania miery plastov v obaloch, ale aby to bolo záväzné a konkrétne podložené číslami? Ďakujem. Uh. Veľmi pekne za položenú otázku. Súhlasím business as usual. Ak sa nič nezmení, tak to bude, ak to bude znamenať, že v roku 2050, e, že v roku 50 budeme mať oveľa viac plastov, než rýb v našich moriach a oceánoch komisia a musím povedať, že to komisia naozaj urobila značný krok v súčinnosti s parlamentom, pokiaľ ide o zákaz jednorazových plastov. To je obrovský krok vpred, ale pritom to nemôže skončiť musíme postupovať ďalej. Ja budem samozrejme sa usilovať o implementáciu v plnej miere, pokiaľ ide o stratégiu v prípade plastov. Ale ďalším krokom musia byť mikroplasty, najmä e, v, v, v odevoch, e, v odevoch, e, autách a podobne. Bio, biodegr- biorozložiteľné plasty, tam treba nastaviť jasný regulačný rámec a identifikovať. Uh, identifikovať, e, z čoho sú vyrobené takéto plasty, hlavne z chemikálií. A ďalšia vec sú samozrejme obaly. To je ďalší krok. Musíme, musíme sa snažiť e, znižovať objem využívaných obalov a to, to bude znamenať e, samozrejme zmenu v spoločnosti, ale aj podniky budú môcť napríklad znížiť svoje náklady. Je dôležité, aby sme nezostali osamotene pri týchto krokoch, pokiaľ ide o tie medzinárodné opatrenia. Tam musíme postupovať e, s G7 a ďalšími partnermi. Myslím, že už máme dobré príklady, o ktorých môžeme hovoriť, ktorými sa môžeme riadiť. A ja určite budem takto postupovať. Ďakujem. 15 seconds. 15 seconds. 15, 15 sekúnd na doplnkovú otázku. Áno, ja E, chápem, že pán komisár sa chce angažovať e, v oblasti mikroplastov, to je dôležité, myslím, že to máme spoločné. Tento cieľ, chcela by som sa opýtať e, na európsky rámec ekodizajnu. Chcete presadiť udržateľnosť, recyklovateľnosť plastových výrobkov? Už ste sa zamysleli nad tým, pán dezignovaný komisár, že by bolo vhodné zaviesť filtre na mikroplasty do práčok, tak aby tento jed sa dostávalo do našich riek a tým pádom aj na naše taniere? Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi dobre ste si Samozrejme, všimli ste si, že určite to pranie je jednou z oblastí, na ktorú môžeme rozšíriť uplatňovanie ekodizajnu, ale ten ekodizajn možno uplatniť aj v ďalších oblastiach. Ekodizajn je pre mňa niečím skvelým, čo sa, čo sa, čo sa zrodilo. Tu, ja si pamätám tie pr- prvé diskusie k ekodizajnu, ľudia hovorili, dobre, takže teraz EÚ bude upravovať e, e, žiarovky v našich krajinách, ale, ale vo finále od zavedenia ekodizajnu Európa Európa ušetrila e, elektrínu podobnú tomu, čo by ušetrilo Taliansko. Samozrejme, mm, e, teda mal som na mysli ročnú spotrebu Talianska. Myslím, že musíme postupovať podobne ďalej, udržať tú našu ambíciu. Je dôležité, aby boli plasty vyrábané z netoxických chemikálií, ktoré potom možno opätovne využiť v obehovom hospodárstve a potom môžeme cestou inovácie vyrobiť e, mnohé ďalšie rôzne e, spotrebiče. Ďakujem. Ďalšia otázka zelený, pán Gigold. Pán komisár, vašej písomnej odpovedi ste zdôraznili tú skutočnosť, že najzraniteľnejší obyvateľia Európy sú neúmerne zasiahnutí ohrozením zdravia. Áno, máte pravdu, naše deti sú ďalej vystavované endokrinným disruptorom, persistentným chemikáliám a nanomateriálom. Podľa VTO počet ľudí zasiahnutých taký endokrinnými poruchami rastie. Odhaduje sa, že 25 všetkých detí v Nemecku, vrátane mojich vlastných detí, trpí tzv. E, chorobou, ktorá súvisí s dysfenolom A, čo je endokrinným disruptorom. Takže moja otázka je, aké konkrétne kroky príjmete na ochranu detí a ďalších zraniteľných skupín, expozícii takýmto chemickým látkam, ako sú endokrinné e, disruptory. Zavediete netoxickú environmentálnu stratégiu s nanolátkami, koktejlovým efektom, disruptormi a tak ďalej? Dodržíte tento slúb? Budete mať tú odvahu? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ja vás chápem nie ako dezignovaný komisár, ale ako otec a ako zákazník. Ako otec dieťaťa, čo má 3,5 a môj, moja dcera sa má narodiť 20. oktobra, takže druhýkrát budem o nedlho otcom. Takže chemické látky sú všade okolo nás, v našom každodennom živote a viac ako stovke našich právnych predpisoch. Takže chemické látky treba riešiť, ako je to v 7. pláne. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že máme bezpečné netoxické materiály a výrobky. My sme naozaj šampióni v dodržiavaní ríču. Ríč je niečo, čo nemá žiadnu alternatívu vo svete. Musíme ho ešte viac využívať a poháňať inovácie pokiaľ ide o endokrinné disruptory, tak musíme naozaj úplne implementovať novú stratégiu, ktorá bude závažným krokom vpred. Ale najdôležitejšie je, že sa tu vychádza zo zásady prevencie a obozretnosti. A ja si myslím, že endokrinné disruptory musia byť štandardizované a treba ich chápať ako CMR na tej istej úrovni Takže po druhé je dôležité, aby sme ochraňovali tých najzraniteľnejších, starších občanov, detí. Je dôležité, aby endokrinné res, e, disruptory nemohli byť v hračkách, kozmetike, ktorú aplikujeme na našu kožu, v potravinách, v kontaktných materiáloch. Ak teda môžem, Ďakujem za tento záväzok, ale pokiaľ ide o netoxickú environmentálnu stratégiu, budete schopní dosiahnuť tento cieľ so všetkými tými nástrahami v ňom. Ďakujem. Máme ambíciu nulového znečistenia a tam sú tri hlavné piliere. Akčný plán pre čisté ovzdušie, pre čistú vodu a pre netoxi- a, netoxi- a stratégia netoxického životného prostredia. A naozaj tá základná práca sa už odviedla, tie základy sú postavené, mnohé chemické látky boli kontrolované z hľadiska bezpečnosti, e, REACH má 15 cieľov, z toho môžeme naozaj vychádzať a pokračovať ďalej. Je to veľmi dobrý legislatívny základ. Ďakujem.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 Vážený pán dezignovaný komisár, vaše portfólio je veľmi dôležité. Ja som si istá, že vaša práca sa bude riadiť nielen, nielen eh, nejakou nutnosťou riešiť tie najnutnejšie a najnaliehavejšie krízy. Um, Myslím si, že, myslím si, že treba riešiť aj ďalšie veci. Ja som lekárka, ja sa pýtam, či, má komi- či komisia plánuje pokračovať eh, v svojej dopadovej štúdii, ktorá sa týkala um, liečiv. Eh, v celej, v, v celej Európskej únie sa objavili zvyšky farmaceutík a to samozrejme má aj svoj dosah na životné prostredie. Aj ak je neprav, nepravdepodobné, že by, že, že, by, že by farmaceutika v pitnej vode mohli predstavovať riziko, e, Nemáme ale o tom, o tom dôkazy a preto by sme mali prijať eh, preventívne opatrenia. Ja teda vítam prístup komisie, ale čo bude ďalej, ako to bude ďalej pokračovať? Plánu, plánujete predložiť legislatívny e, akt, ktorý by sa týkal dosahu farmaceutík na životné prostredie? Question. Ďakujem. Farmaceutické látky sú už zahrnuté v legislatíve o vodách, pokiaľ ide o chemické znečistenie. Je to tam už pomerne dlho a je dôležité podľa akčného plánu prevodu posilniť monitoring. Teraz sa robí fitness check aj na tom sa e, pracuje aj v rámci rámcovej, e, rámcového plánu pre vod, kvalitu vody. A potom môžeme robiť ďalšie posúdenia, či sú potrebné zmeny. Ja si myslím, že my všetci vidíme, že farmaceutika predstavujú rastúce ohrozenie. Je veľmi dôležité zachovať e, aktivity zamerané na vodu a musíme posilniť monitoring v rámci ambície e, nulového znečistenia. In conclusione. Záverom komisia príjme legislatívny akt alebo nie. Ak tomu tak bude, nariadenie potom či smernica. Pretože neviem, že či by smernica bola náležitým e, nástrojom na to, aby sme zaručili e, to, že všetky členské štáty potom príjmu takýto akt. Ďakujem. Okay, thank you. Ďakujem za túto otázku. Samozrejme, ešte je predčasné niečo povedať. Som pripravený hovoriť o tom neskôr spolu s výborom. Ako som povedal, farmaceutika sú už zahrnuté v legislatíve týkajúcej sa vody, ale ma, takisto aj v rámci pre smernicu o vode, ten, e, ten rámec sa teraz preveruje, jeho, prebieha jeho revízia, uvidíme, aká bude potreba. Po tejto revízii uvidíme, či potrebujeme ešte zahrnúť ďalšie farmaceutika alebo nie. Ako som povedal, som otvorený voči ďalšej diskusii s výborom NV na túto témy, potom ako kontrolu ukončíme a výsledky vám prednesieme. Ďakujem. A za EKR Pietro Fioky. Commissioner, uh dezignovaný komisár, v posledných rokoch e, vidíme nárast e, diviakov, kormoránov, veľkých mesožravcov a tak ďalej. Tie škodia polnospodárstvu, ľuďom katastrofickým dopadom na biodiverzitu. Myslím si, že potrebujeme európsky akčný plán, kde by sme dodržali naše ciele v biodiverzite s ohľadom na ľudí a polnospodárske zvieratá, tak aby prežili aj mali farmári a rybári. Uvedomujete si, mnohé výzvy, vrátanie našich poslancov zmeniť legislatívu EÚ, ktorá spôsobuje konflikt medzi týmito druhmi, najmä v súvislosti s vlkom. Ako budete vy ako komisár usmerňovať tieto e, rovnováhu medzi týmito tromi zákonmi o ochrane? Ako budete zohľadňovať e, napríklad záujmy polovníckov v Európe? E, ktorí chcú zachovať pôvodné ekosystémy, biotopy. Hovoríme o viac ako 25 miliónoch európskych občanoch. Ako sa postavíte k využívaniu takých kategórií, ktoré umožnia zachovať rovnováhu biodiverzity a nápravu znečistených oblastí do pôvodného stavu. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Ja chápem, o čom hovoríte. Ja som z krajiny, ktorú poznám teda najlepšie a tam má mnoho polnospodárských činností. Takže chápem e, polnospodárov, ktorí strácajú svoj dobytok. A prvá vec, na ktorú myslíme, je potom gulka, ale ja sa obávam, že to nevyrieši gulka. Nie je to také jednoduché. Pokiaľ ide o vlkov, tak vlky, vlci, sú ešte stále v ohrozenej situácii. A to je presne tá otázka spolužitia. Vlky tu boli s nami vždy a my sa snažíme obnoviť ich stav a spolužitie sa dá vyriešiť opatreniami, ako je ochrana. Najprv sme mali ploty. Prvá otázka je, bol tam plot, bol dobytok dostatočne chránený, aby sa tam vlci nedostali. Myslím si, že musíme pracovať na zvýšení informovanosti medzi farmármi aj obyvateľstvom a musíme to vyriešiť tak, aby sme zachovali spolužitie. Smernica o biotopoch, o ochrane druhov má v sebe určitý priestor, voľnosť a štáty môžu uplatňovať niektoré zo zmien. Napríklad najlepšie je podľa mňa to vyriešiť prost cestou spolužitia, pochopenia alebo cez ochranu dobytku pomocou dostupných opatrení. A najdôležitejšie je, že to sa dá aj financovať z programu LIFE. A na druhej strane, ak strátite dobytok, tak nezabudnite na to, že vás úplne za to budú refundovať. Chcem pokračovať v tejto otázke. Aký máte názor na to, že smernica o biotopoch sa neuplatňuje veľmi harmonizovaným spôsobom v členských štátoch EÚ? Aký máte prístup k tomuto problému? Ďakujem. V prvom rade ja si myslím, že táto smernica prešla kontrolou spôsobilosti, fitness checkom a tá prú, pružnosť je šancou pre krajiny, aby vyriešili problémy, ak je potrebná ochrana pre e, iné druhy. Máme 66 ohrozených druhov, ale to sa netýka len vlkov a medvedov, sú aj iné. Ak to predstavuje konflikt, tak si myslím, že krajiny a ich orgány majú určitú pružnosť na to, aby prijali riešenia. Ďakujem. Posledná otázka z prvého kola členov Envis a GUE je pani Malin Bjork. Ďakujem veľmi pekne, tu som. Máte veľmi dôležité portfólio, ako ste sám povedali. Sú to nielen mladí ľudia, ale veľmi mladí ľudia čakajú od vás výsledky. Klimatická spravodlivosť, biodiverzita sú tie otázky, ktoré určia našu budúcnosť a potrebujeme systémové zmeny. A myslím si, že mnohí z nás nie sú presvedčení, že EÚ to dokáže dosiahnuť. A keď počujem akčné plány, tak vidím nekonečné vyhodnocovacie tabulky, a e, tabulky a tabulky. Takže ja sa chcem spýtať a zameriam sa na biodiverzitu. Nemáme momentárne dostatok nástrojov na európskej úrovni. Čo pripravíte v súvislosti s inými oblastimi, keď niekedy tu dojde ako keby k súťaži medzi SPP, obchodnou politikou EÚ, priemyselnou politikou EÚ? A ako zmeníte, čo spravíte preto, aby sme zmenili vzorce spotreby v Európe? Ďakujem, ďakujem za vašu otázku. Myslím si, že je, ste veľmi správne poznamenali všetko. Nič by som z toho nevylúčil, ale stratégia biodiverzity musí byť nad všetkým prierezovo. Je to v každom odvetvi, v priemysle, v polnospodárstve, v doprave, v energetike. To všetko je dôležité. Všetko Všetky tieto odvetia spôsobujú dneska straty v biodiverzite a my máme strategický cieľ a pravdepodobne bude lepšie financované zachovávanie biodiverzity, ale bolo by to plitvanie peniazmi, ak by sme to nemali ak by biodiver- stratégia biodiverzity nebola zapracovaná aj v ostatných sektoroch, odvetviach. Takže ja si myslím, že je to aj veľmi jasne povedané, v poverovacom liste výkonného podpredsedu Franca Timmermansa. Ja ako komisár, ja mám pripraviť stratégiu, ale podpredseda zabezpečí a pomôže to skoordinovať a potom si myslím, že môžeme dosiahnuť dobré výsledky a nielen mať hodnotiace tabulky ktoré budeme síce musieť mať, aby sme si preverovali, ako sa nám darí, aké máme výsledky, lebo musíme byť zodpovední. Výsledky treba merať, ale dôležitejšie je, aby tieto prístupy boli odrazené v jednotlivých, aby sa odrážali v jednotlivých odvetviach, pretože inak nám hrozí veľké vymieranie a ohrozíme tým biodiverzitu. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, ale že budete musieť skôr bojovať veľmi významné bitky, než sa dostanete Francovi Timmermansovi. Ako si myslíte, že dokážete napríklad ovplyvniť spoločnú polnospodárskú politiku, aby sme zachovali klimatickú spravodlivosť spotrebiteľov, zdravie a biodiverzitu, aby všetky tieto aspekty boli zohľadnené? Ďakujem veľmi pekne. Farm musí byť veľmi dobrý nástroj na to, aby sme zabránili odlesňovaniu nielen v EÚ. Musíme aj e, posudzovať našu stopu v zahraničí. Ja vidím e, svoj mandát tak, že mám na starosti rybárske odvetvie, aby sme vedeli, ako dostaneme rybu zo siete do plechovky, aby sme vedeli, čo sa sem dostane. Naše normy sú vysoké. A po druhé, mám aj úlohu pri odlesňovaní. My musíme presne poznať e, zásobovací reťazec, aby sme presne vedeli, aká je naša stopa pri odlesňovaní. You... Ďakujem. Na záver ste povedali, že si vážite možnosť a, e, pracovať s poslancami nadchádzajúcich 5 rokov. Chcem povedať ako po, britský poslanec, že aj ja by, by som privítal túto možnosť. Takže mali sme tým Envy, teraz príde tým E, ktorý sa týka rýb. Začneme z EPP. Pán Milan Mon, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár. Ja som veľmi vďačný, že na začiatku svojho úvodu e, ste hovoril o tom, e, že rybolov teda bude doplnený do vašeho portfólia. A teraz by som sa rád vyjadril k Brexitu. Pokiaľ ide o e, ekonomické partnerstvo so Spojeným kráľovstvom, všetci by sme si želali, aby e, existovala dohoda, ktorá by sa týkala aj e, prístup k vodám. A, ja by, a mňa by teda zaujímal váš názor. Pokiaľ ide o generačnú výmenu v oblasti rybolovu, to je známa téma a preto pokiaľ ide o, o mladých rybárov, tam musíme pomýšľať na zlepšenie ich životných podmienok. Ide Ide, ide ale zároveň aj o to, aby, aby, aby sa lovilo lepšie, lepším spôsobom. Mňa by naozaj zaujímalo, ako vy vnímate túto generačnú výmenu. Potom, pokiaľ ide o remeselný rybolov, 75-percentný ehm, podiel eh, na celkovom rybolove a ja len, chcem, ja len chcem pripomenúť, že tento sektor bohužiaľ podlieha mnohým zmenám a či, či na toto budete pomýšľať pri takýchto flotilách aj pri predkladaní nových legislatívnych návrhov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem za vašu otázku. Pokiaľ ide o Brexit, ešte stále včera sme dostali nejaký návrh plánu, ale stále nevieme, kedy sa stane a ako nastane. Avšak chcem sa naozaj poďakovať pánovi Barnierovi za to, že bol k dispozícii cez tieto dva týždne niekoľkokrát, aby ma informoval o Brexite. A musím povedať, že napriek tomu nikto už bude hociaký scenár, budeme pripravení. Budeme pripravení rokovať z UK a Samozrejme, rokovania budú prebiehať o brexitovej dohode. To by bolo jednoduchšie, tam by sme mali prechodné obdobie. Ak nebude deal, tak máme niekoľko scenárov, ktoré sa budú riešiť potom. Chcem vás ale ubezpečiť, že sme pripravení. Pokiaľ ide o generáciu, o mládež, zamestnanosť mládeže, v Štrásburgu sme sa stretli, hovorili sme o tom, boli za, hovorili sme aj s inými španielskými, talianskými poslancami, ktorí o tom hovorili. A ja som sa nad tým zamýšľal, že či by zlepšenie na palube naozaj pritiahlo viac mladých ľudí k práci v rybárskom odvetvi, ale odpoviem úprimne, nie som o tom presvedčený a ja som mladý človek, čo by som si ja vyberal? Keby som si ja vyberal, o čo by, čo by som sa opieral? Myslím si, že to by bola istota budúcnosti. A to je to, čo musíme zabezpečiť. To je tá istota do budúcnosti a musíme nájsť rovnováhu medzi sociálnym aspektom, ekonomickým aspektom a udržateľnosťou. A tak dokážeme zabezpečiť budúcnosť daného odvetia. A potom cez e, príslušné fondy dokážeme zlepšiť podmienky a pomôcť našim e, rybárom, rybárkam. Bez mikrofónu. Uh, Ďakujem. Ďakujem za vaše vyjadrenie. Myslím si, že je to výzva, tá generačná výmena, je to Ehm, je, je, je to vec, ktorá určite musí byť predmetom riešenia. Pokiaľ ide o Brexit, nemal som na mysli prechodnom obdobie, alebo či áno, alebo nie. Mal som na mysli ten budúci vzťah, ambiciózny budúcný vzťah so, so Spojeným kráľovstvom, ale chcel som povedať to, že rybolov nemôžeme obetovať Potrebujeme bilaterálnu dohodu, vďaka ktorému sa zachová prístup k vodám a zdrojom. A pokiaľ mal som na mysli budúci vzťah vzhľadom na Brexit. For, for... Ďakujem pekne za vašu otázku a súhlasím, čo sa týka mladých ľudí. Musíme sa snažiť to, s touto výzvou vysporiadať spoločne. Myslím, že dialog by mohol byť takouto cestou. Musíme len pozor všetkých aktérov, ja urobím všetko preto, aby sme e, z povolania rybára urobili naozaj ctené povolanie. Čo sa týka Brexitu, áno, e, nejaká dohoda sa docieli a tá bude musieť zahrňať aj rybolov. Ja vás môžem ubezpečiť, pán Barnier to vníma ako veľmi významnú tému. On pôsobil ako e, minister vo Francúzsku, on túto tému veľmi dobre pozná a rozhodne to pokryté bude. Nemusíte sa obávať. Pani Aguilera. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán kandidát. Rybný sektor v Európskej únii má obrovskú dôležitosť. Je dôležitý vzhľadom na príjmy, e, zamestnanosť, kultúrnu identitu, obživu pre pobrežné oblasti tento sektor predstavuje až polovicu pracovných miest. Pre tie malé dedinky na pobreží je veľmi dôležitý, pretože tam pracuje veľa ľudí. Skupina SAD na tieto spoločenstva nemôže zabudnúť a najmä vtedy, najmä vtedy, najmä vtedy, keď sa slovo rybolov neuvádza v žiadnom z portfólií kandidátov. Vzhľadom na túto dôležitosť budete podporovať e, fond, rybolovný a námorný fond bez škrtov, tak ako ho žiada parlament, aby sme naozaj mohli riešiť a čeliť všetkým výzvam, ktorým čelí tento sektor. Čiže sociálny, so, sociálna dimenzia, Um, sociálna dimenzia je veľmi dôležitá. Jedným z hlavných problémov, ktorým sektor čelí, um, najmä v oblasti maloobjemového rybolovu, uh, je, je, je problém so zamestnanosťou, ľudia sa obávajú. Čiže ako, ako, ako to chcete riešiť? Potom tu máme viacročné plány Hovorilo sa tu o, o, o rozmanitosti oblasti. Ako, ako chcete riešiť potrebu viacročných plánov, najmä pre oblasti Stredozemného mora a pre oblasť Čierneho mora? Ďakujem. Thank you. Ďakujem za otázku. Čo sa týka eh, ľudí žijúcich na pobreží, ja s vami súhlasím, nesmieme na nich zabudnúť. Ja e, ešte stále pôsobím ako minister hospodárstva a inovácií a keď som bol vymenovaný do funkcie v priebehu dvoch rokov, každý piatok e, som vycestoval do iného regiónu v Litve. Máme celkovo 60 regiónov, ja som ich navštívil zhruba 52 zatiaľ. Nerabol som to preto, že by ma niekto požiadal, aby som prišiel, ale e, sám som to tak rozhodol. Navštívil som veľké priemyselné, závody aj malých obchodníkov. Záležilo mi na tom, aby som sa oboznámil s tým, ako žijú, ako príjmujú legislatívu, ktorú my schvaľujeme a ktorú oni potom musia vlastne v praxi plniť. A tie isté ciele mám aj e, e, v súvislosti s rybármi. Myslím, že práve spoločná prosporská politika, tam ide o rovnováhu medzi udržateľnosťou, medzi sociálnymi aspektami a ekonomickými aspektami. Viacročný finančný rámec je len jeden z nástrojov, ktorý môže zlepšiť naše postavenie a pomôcť nám tieto ciele plniť. Čo sa týka viacročných plánov, myslím, že mm, každé jedno morské prostredie je jednečné a je treba ho vyhodnotiť. Je treba vysť dialog, zohľadniť eh, aj poradné eh, stanoviska, eh, osloviť členské štáty, aké želanie majú oni a potom sa snažiť o rovnováhu a dobrať sa k udržateľnosti. E, Udržateľnosť je ten dlhodobý cieľ, ktorý dokáže prilákať mladých ľudí do tohto sektora. Ja súhlasím, že aj bezpečnosť je dôležitá, aj podmienky sú dôležité, ale musia predovšetkým vnímať e, že v tomto sektore je budúcnosť pre nich aj pre ich rodiny, že z toho budú schopní vyžiť, že sa, dajme tomu, budú môcť aj kariérne niekam posunúť, že budú môcť rásť. Bola by som rada, aby ste uznali dôležitosť všetkých pilierov, environmentálneho, socioekonomického. Ja si myslím, že niekedy e, sa tomu nedostalo stočného uznania. A ja by, naozaj by ma teraz zaujímalo vaše vyjadrenie k tomu, že či bude alebo nebude nejaký škrt, pokiaľ ide o EMFF. Ďalej treba riešiť úlohu žien v tomto sektore. E, často táto vec nie je regulovaná e, vaši predchodcovia nikdy nehovorili o rodovom hľadisku v tomto smere, takže mňa by zaujímal, aký je na to váš názor. Ďakujem. Ďakujem. Čo sa týka bezročného finančného rámca, návrh už prišiel. Myslím, že sa nám podarí zachovať ambície udržateľnosti, ekonomické, sociálne ambície a že nájdeme optimálne riešenie pre našich rybárov. Čo sa týka rodového vyváženia, rodovej rovnováhy, žiaľ, ja som e, aj v poslednej správe WWF videl e, nepriaznivé informácie, E, myslím, že musíme veci zlepšiť. Prvý problém je v tom, že to zameriava príliš na sektor lovenia. Tam samozrejme väčšinu práce vykonávajú muži, ale nezabúdajme, kto vedie firmy, kto vykonáva telefonáty, kto reaguje ako prvý, e, keď sa niečo stane, e, kto je v kontakte s úradmi. Sú to ženy a aj oni musia mať primerané mzdy, musia mať vhodné podmienky práce. E, e, to znamená, že aj v poradných radách musia byť zastúpené ženy v rovnakej miere, tiež na podujatiach musia byť zastúpené ženy. My musíme ísť príkladom, ale musíme zájsť ešte o niečo ďalej, musíme to prejednávať priamo s, so sektorom a aj s aktérmi, aj s menšími, aj s väčšími. Ďakujem pekne. Pán Kavskin na 1,5 minúty. pol merci, Ďakujem. Vážený pán dezignovaný komisár, Posledná reforma spoločnej politiky rybolovu z roku 2013 umožnila presadenie viacerých nástrojov, napríklad riadenie rybolovu, taktiež viacročný plán riadenia a povinnosť výkladu úlovku, taktiež cieľ eh, znižovania eh, škodlivých postupov. Toto všetko eh, má znižiť negatívne dopady rybolovu na morské ekosystémy a tiež má presadiť udržateľnosť. To je pokrok, áno, to je treba oceniť ale nie vždy e, celkom sa docielili e, želané výsledky. Napríklad e, plán riadenia, riadenia pre Baltské more, to iste veľmi dobre poznáte. Pred troma rokmi sa to presadilo do praxe a miera stavov tresky, dajme tomu, je mimoriadne nízka. Keď sa pozrieme na jednotlivé správy, ktoré sa predkladajú, to sa netýka len rybolovu. Týka sa to aj klimatických zmien, aj znečistenia morí, E, zo zeme. Teda ja sa chcem opýtať veľmi jednoducho. Máte portfólio, ktoré zahrňa a globálnu víziu e, životné prostredie, moria, oceány. Myslíte si, že spoločná politika rybolovu zameraná len na rybolov ako jediný faktor, e, že je to dostatočne vybavené na to, aby sme sa vysporiadali s výzvami do roku 2030 a myslíte si, že bolo vhodné využiť celú škálu nástrojov v vašom portfóliu, aby sa viac zohľadnili všetky faktory, ktoré súvisia s ekosystémami v moriach. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem za vašu otázku. Máte pravdu. Nielen rybolov spôsobuje eh, stratu biomasy a eh, znižovanie stavov rýb. Ide od celé zdravie ekosystému. Keď hovoríme o stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030, to e, nezhrňa len pôdu, znamená, zhrňa to aj morské prostredie, moria, oceány, pretože zdravé moria, zdravé oceány, to dokáže absorbovať obrovské množstva CO2, čo poskytuje e, obživu, e, prácu, dokonca aj energiu v súčasnosti. Musíme teda pokračovať v tomto duchu Spoločná politika rybolovu sa zreformovala v roku 2013. Ja budem mať zhrnuté vo svojom mandáte ďalšiu revíziu do roku 2022. Celkom iste sa budeme venovať nedostatkom, ale musíme sa na to pozrieť realisticky. Spoločná politika rybolovu nie je holistická legislatíva, ktorá sa bude venovať všetkým príčinám. Tie príčiny sa musia riešiť už teraz, dajme tomu v stratégii biodiverzity, aby sa to každoročne vyhodnocovalo. Ďalej nová zelená dohoda, aj to zohľadní mnohé oblasti. Bude to musieť zapadať aj práve do tejto novej E, zelené ekologické dohody. Budeme teda musieť to opäť zrevidovať v roku 2022. Verím, že aj tu sa bude môcť oprieť o pomoc parlamentu, vášho výboru. Je to totiž veľmi technická téma. Nesúvisí to len s ekologickými, ale so sociálnymi aspektami. A ja naozaj dúfam, že e, budeme na tomto pracovať spoločne. Ďakujem. Merci pour, euh, merci pour votre réponse. Donc j'ai bien Ďakujem pekne za vašu odpoveď. E, teším, že e, v úvode ste povedali, že chcete e, sa stretávať priamo s aktérmi v teréne. To oceňujem, považujem to za dôležité. Chcem vám navrhnúť, aby pri všetkých tých reformách, ktoré chceme presadiť, ktoré chcete vy presadiť a ktoré budeme my odhlasúvať. Eh, myslím, že by spolu s nami eh, ste ich mali pripravovať. Nemali by ste to pripravovať na úrovni vašej administratívy, aké tam sú odborníci, ale pohovorte si o nich aj s nami. My tu zastupujeme voličov, my poznáme priamo ľudí komunity, eh, Choďte k nám pravidelne vo formálnom alebo neformálnom rámci, nielen raz ročne, ale častejšie príďte medzi nás. Toto vám chcem navrhnúť. Ďakujem pekne, pán Kalvskin. My sme sa stretli v E, tam ste ma už pozvali do Bretonska. Keď budem potvrdený vo funkcii, tak určite do Bretonska pôjdem. Ďakujem aj za vašu ponuku spolupráce. Dúfam, že e, sa môžem spolať na vašu podporu. Mr. Sullivan, one... Pán Sullivan, 1,5 minúty za zelených. Pani Sullivan. And, uh, thank you to... Ďakujem. Ďakujem, pán dezignovaný komisár, za zatrešie odpovede. Moja otázka sa týka Európskeho fondu pre e, e, rybolov a na námorné prostredie. E, posledná verzia sa prejednáva v Komisii pre rybolov od júla. Táto diskusia bola dominovaná tým, že Európa ešte stále loví príliš veľa nad rámec kapacity v moriach podľa posledného hodnotenia vedeckého výboru pre rybolov 41 plnovýhodnotených e, stavu ryb v severovýchodnej časti Atlantického oceánu je e, príliš e, lovených. 87 v iných regiónoch je nadmerne lovených. Aktuálne stanovisko parlamentu a rady o revízii e, Spoločného fondu pre rybolov dokonca ešte navyšujú aktuálne prílišné kapacity v tomto sektore v rozpore e, s uvedenými cieľmi spoločnej politiky rybolovu EÚ. Dotácie na zvyšovanie kapacít vlastne spôsobujú nadmerný rybolov. Nemusíte veriť len mne, čo hovorím. Existujú e, k tomu správy Svetovej banky a Európskeho dvora auditorov. Tie veľmi podrobne popisujú tento problém. Teda chcem sa vás opýtať, pán dezignovaný komisár. Čo chcete urobiť preto, aby aktuálne stanovisko parlamentu a rady eh, boli v súlade s cieľmi, ktoré boli odsúhlasené v rámci udržateľných cieľov rozvoja a tiež, aby to zapadalo do záväzkov VTO, aby sa zakázali dotácie, ktoré práve eh, motivujú to nadmerné lovenie Ďakujem pekne. Ja súhlasím Fond rybolovu musí podporovať naše ciele, implementácia spoločnej politiky rybolovu, e, ďalej záväzok plniť cieľe udržateľného rozvoja a konkrétne e, ciele číslo 13. Tiež je dôležité skonštatovať, že tie peniaze nie sú e, nekonečné a sú to verejné peniaze. Ja ako minister hospodárstva a inovácií v Litve som mal k dispozícii značné sumy z európskych fondov. Moja hlavná zásada bola neprekrývať to so súkromnými peniazmi. Keď vidíme, dajme tomu, že v niektorých oblastiach je možno odfinancovať to z súkromných zdrojov, tak na to nebudeme míňať verejné peniaze. Jednoducho to nepostačí celkovo. Okrem toho, dúfam, že sa e, tie ciele zachovajú a ak budem potvrdený vo funkcii, budem k dispozícii viesť e, diskusie, dialog e, vo výbore, v trialógu, aby sme dodržali tieto ciele spolu s členskými štátmi. Ja chápem obavy, ktoré existujú. Pokúsime sa nájsť čo najlepšie riešenie na tieto palčové problémy pre malorybárov, ale aj pre iných. Ale nesmie to ísť v rozpore s našimi cieľmi. Udržateľný e, rozvoj a tiež spoločná politika rybolovu. Ďakujem pekne. Spomenuli ste, že nepripustíte, aby európske politické rozhodnutia išli v rozpore s najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami. Okrem toho ste sa vyjadrili, že teda respektíve chcem sa opýtať, či by ste boli ochotní stiahnuť návrh ktorý sa týka financovania, ak by ste mali pocit, že je to v rozpare s e, dobrou politikou udržateľnosti. Ďakujem. Nesnažme sa unáhliť sa e, e, i hneď stiahovať legislatívu. Z pravidla to nie je rozumné, takto sa unáhliť. Ja som za dialog, za diskusiu. Súhlasím, že verejné peniaze sa musia eh, míňať na to, aby sme plnili stanovené ciele. Okrem toho je dôležité uvedomiť si, že žijeme v citlivých časoch. Brexit eh, sa možno udeje a možno budeme v období, keď sa skončí financovanie zo spoločného fondu pre rybolov a začne opäť až ďalšie dva roky, teda odklad eh, financovania tiež nebude prichádzať do úvahy. Teda ja som za dialog. E, povedzme jasne, aké sú naše argumenty a snažme sa dosiahnuť riešenie, ktoré bude vyvážené. Ďakujem. Pani Conte za skupinu ID, 1,5 minúty. Ak vás dezignovaný komisár nájde. Vážený pán Sinkevičius, Mali sme tu už 11 eh, komisárov, ktorí mali podobné portfólio ako vy, ale um, dnes eh, dnes sa tu e, stretávame s generickým priestorom, ktorý sa týka e, oceánov. E, o rybolove sa tam skoro vôbec nehovorí. A máme z toho taký dojem, že, e, že jednoducho e, tomu nie je venovaná náležitá pozornosť. Myslíme si, že tu došlo k nepochopeniu relevantnosti sektora rybolovu. Um, keďže slovo rybolov vypadlo, budú zoškrtané aj zdroje pre tento sektor. Musíme rešpektovať eh, dôstojnosť eh, rybárov. Myslíme si, že rybolov si zasluhuje oveľa väčšiu pozornosť. Často často aj tá legislatíva, ktorá sa uplatňuje, je, je veľmi byrokratická. Ja sa preto spýtam, či, či, či zamýšľate navýšiť, okresať alebo zachovať mieru zdrojov, ktorá je na rybolov vyčlenená. Akým, akým, akým spôsobom plánujete čo najlepšie zastupovať tento dôležitý sektor v Európe? Thank you. Takže najprv k názvu môjho portfólia. Pozrime sa na obsah portfólia. To je podľa mňa dôležité. Ja som tým, ktorý bude zastupovať toto spoločenstvo a e, nemali by sme sa za, zameriavať len na názov tohto portfólia. Energiu by sme naopak mali vložiť do toho, čo potrebuje tento sektor, čo potrebujú muži a ženy, ktorí pracujú v tomto sektore. Čo možno nie... Teda máme tu návrh EMFF, rybolovný fond, k zmene nedôjde, o návrhu sa práve diskutuje, ale je dôležité, akým spôsobom napomôžeme tým, ktorí pracujú v sektore, riešiť environmentálne výzvy. My musíme byť naozaj razantní a neodpájať environmentálne hľadisko od oblasti rybolovu. Ide to ruka v ruke. Väčšia, e, väčší úlovok znamená väčší profit a e, toto by sme mali mať na pamäti spoločne by sme mali pracovať na dosiahnutí tohto cieľa. Nezabúdajte prosím, že ste zodpovední za rybolov, či uznávate, že rybolov je dôležitou ekonomickou súčasťou európskeho hospodárstva. Um, Malí, malí rybári, ktorí sa zaoberajú maloobjemovým rybolovom, pre nich je veľmi dôležité pre nich táto aktivita veľmi dôležitá a často čelia obrovským výzvam. Ja sa chcem preto spýtať, aké opatrenie plánujete pre oblasť Sredného mora a e, čo plánujete v tejto oblasti? Ďakujem prvom rade je dôležité, aby existovali rovnaké podmienky pre všetkých. Je dôležité zakročiť voči neregulovanému rybolovu. Ženy a muži, ktorí sa zaoberajú malobemovým rybolovom, majú problém s nelegálnym rybolovom a nie, nie, nie, nie len nelegálny úlovok, ide o celú škálu ďalších problémov, nezaplatené dane, problémy v zamestnaneckej oblasti, neexistuje tam žiadna bezpečnostná sieť pre zamestnancov. Čiže na to sa treba pozrieť z viacerých uhlov. Pokiaľ ide o dôveru, dnes pred vypočutím som navštívil Múzeum európskej histórie prečítal som si, histor, uh, e, prečítal som si o uh, e, zmluve, zmluve z rí, rímskej zmluve a tam, bola, tak, tam bol taký príbeh, uh, že táto zmluva bola podpísaná na prvej strane a na posledných stranách, pretože boli problémy s doručením tejto zmluvy do Ríma. Takže Európska únia je založená na dôvere. Pán predseda pripomína rečnícky čas. Uh, Mohli by ste prosím e, zareagovať aj na, aj na pripomienku pani Konte ohľadne stredo, stred, oblasti Stredomoria, čo je jedna z oblastí, e, ktorá trpí nadmerným výlovom. Áno, u, myslím, že dôjde k pokroku v súvislosti s programami, via, viacročnými plánmi pre oblasť Stredomoria. Je to úloha, v ktorej budeme pokračovať. Musíme vyhodnotiť populácie rýb, pretože to vyhodnotenie nie je náležite realizované dosiaľ a musíme sa usilovať o náležitú udržateľnosť a zabezpečiť udržateľnosť pre spoločenstva, pre tých, ktorí pracujú v tomto sektore. Musíme spolupracovať, e, pamätať na to, že sú tu aj ďalšie krajiny, ktoré lovia v oblasti Stredozemného mora. Musíme spolupracovať i s nimi a mať na pamäti, že, že to nie sme e, len my, ale že musíme rešpektovať aj našich partnerov. Ďakujem veľmi pekne, pani Tomašič. iznimno važna i nalazi se visoko na listi Regionalizácia je dôležitá a je to aj priorita členských štátov. Spoločná e, politika rybného hospodárstva vytvorila predpoklady pre regionálnu spoluprácu a umožnila jej zapracovanie do rôznych plánov, napríklad aj pri navrátení výlovku. Ako zabezpečíte, že zásady regionalizácie budú zahrnuté aj do najbližších návrhov regulácie. Najmä mi ide o stav rýb v stredozemnom mori. Ako budeme pristupovať k množstvám, ktoré máme vo viacročnom pláne. Napríklad, ako budeme riešiť problematiku malých rýb. Tu máme osobitnú situáciu v Jadranskom mori, ktorá nebola zohľadnená. Thank you. Ďakujem. Každá morská oblasť je jedinečná a potrebuje osobité vyhodnotenie. Udržateľnosť je ale veľmi dôležitá, je to náš dlhodobý cieľ. Ja som poslancom parlamentu v Litve a som za dialog. Viacročný plán je práve o tom, o vedení dialógu s miestnymi spoločenstvami rybárov, je o tom, je o tom, ako nájsť najlepšie riešenie toho či onoho problému. Som presvedčený, že takýmto spôsobom by sme mali pokračovať i naďalej. Viacročné plány ukazujú, že došlo k progresu, pokiaľ ide o tie o, pokiaľ ide o nadmerný. nadmerný výlov jednotlivých populácií. Preto sa treba usilovať o dohodu medzi nami, medzi členskými štátmi, ale aj o dohodu so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ. Sada me samo zanima da li ćete i na koji... Zaujíma ma ešte táto vec. Ako a akým spôsobom zabezpečíte že názory expertov a inštitúcií budú vo väčšej miere zohľadňované pri vypracúvaní právnych aktov, tak aby boli všetci zainteresované strany zahrnuté do tohto. Ďakujem. Pokiaľ ide E, myslím, že oni boli veľmi spolahlivými partnermi e, pre každú z oblastí a tie pohyby, migrácia nejakou a podobne. Tam nevnímam žiadne prekážky tomu, aby sme sa skutočne e, usilovali o ďalší dialog, ale predsa len by som vás rád upozornil ešte aj na poradné rady. I to je dôležité. Ich špecializácia tkvie v tom, že oni zastupujú veľkoobjemový rybolov, ale aj maloobjemový rybolov. A myslím, že určite by sme si mohli ich e, stanovisko vypočuť. Ďakujem. Za GUE pán Bompár na 1,5 minúty. Oui, monsieur Sinkevičius. Ďakujem pekne, pán Sinkevičus. Dobrý deň. Pred niekoľkými dňami bol zverejnený e, zmerenená nová správa o veľmi znepokojivých bojových stavenočných opic oceánov. Musíme sa vysporiadať eh, s faktami eh, rozmanitej eh, formy znečistenia. Je tam riziko asfixie. Oceány stratili niekoľko miliard tón kyslíka. Čo chcete urobiť preto, aby sa znížila miera chemikálií v našich moriach? Tiež sme vystavení problému hlukového znečistenia um, veľmi hlučné formy rybolovu, taktiež eh, obrovské eh, zaotanské lode, to spôsobuje vysokú mieru hluku v našich eh, moriach. Ste ochotní presadiť pravidlo na zniženie rýchlosti týchto veľkých plavidiel, aby sa chránilo prostredie našich moriach a ďalej cestovný ruch, eh, najmä v polárnych oblastiach. To spôsobuje eh, tiež obrovské formy znečistenia, taktiež sa objavujú rôzne invazívne druhy, najmä niektoré druhy rias. Ste pripravení zaviesť pravidla na obmedzenie cestovného ruchu v polárnych oblastiach a tiež e, presadiť tieto pravidla podobne ako v Antarktíde. Globálna zmluva, ktorá sa týka e, globálneho dohovoru OSN e, o znečistení mori, aké pravidla tejto oblasti by ste chceli vložiť do takéhoto dohovoru? Ďakujem. OK. Thank you very much for your question. Veľmi pekne ďakujem za položenú otázku. Máte plnú pravdu oceány zohrávajú kľúčovú úlohu. Musíme zachovať ich zdravý stav. Je to dôležité pre naše pobrežné spoločenstva, pre rybalov. A my e, samozrejme poznáme tie hlavné dôvody a tie hlavné výzvy, ktoré treba riešiť. Je to ten nadmerný výlov a E, ide, ide oblasti, ktoré nie sú dostatočne chránené. Je tu ďalej aj problém s e, odpadom v moriach, oceánoch a ďalej treba skvalitniť aj medzinárodný právny rámec, aby nielen členské štáty dodržiavali pravidlá v tomto smere, ale aby aj tí ďalší tieto pravidlá dodržiavali ja si myslím, že, že dokážeme tieto problémy riešiť úspešne. V prvom tu máme stratégiu 2030, tá zahrnie aj oceány. A po druhé, pochopiteľne, plány pre obehové hospodárstvo, keď hovoríme o odpadoch v moriach a oceánoch, keď hovoríme o zásilkách odpadu. Opäť máme tu príležitosť teraz, podľa mňa, pre naše hospodárstvo. Ak bude obehová ekonomika fungovať, eh, tak eh, tými eh, opätovne využitými zdrojmi môžeme bojovať proti týmto príčinám, ale samozrejme bude treba toho viac. Budeme potrebovať aj ďalšie, od, mm, aj ďalšie odvetvia, poľnohospodárstvo napríklad sa bude musieť zapojiť. Máme, máme problémy napríklad v Balckom mori v tejto chvíli. Um, veľa aktivít je neudržateľných. Všetky tieto, všetky tieto oblasti budeme určite riešiť. Je to v mojej zodpovednosti a ja si myslím, že, že, že je správne, že e, je to spoločné portfólio pre životné prostredie a oceány. Sú to sektory, ktoré jeden bez druhého zkrátka nedokážu žiť. Sú prepojené. Ďakujem. Ďakujem za odpoveď. Ja s vami súhlasím na 100%, keď hovoríte, že táto otázka sa nemôže vnímať len na úrovni Európskej únie, preto by som eh, sa rád opýtal na niečo, čo si so Stredozemným morom, ktoré mi je veľmi blízke. Vlastne viacerým nám je blízke. Eh, je to more mimoriadne znečistené. Koncentrácia plastov je štvornásobne vyššia ako v Tichom oceáne. Existuje únia Stredomoria. Súhlasíte s tým, aby sa tento rámec aktivizoval, aby sme sa dobrali ku konkrétnym krokom, ako znižiť znečistenie Stredozemného mora aj v tomto rámci. Ďakujem. Of course. Thank you very much. Eh, Ďakujem. Samozrejme, je dôležité spolupráca s našimi partnermi, pokiaľ ide oblast oblasť eh, Stredozemného mora. A to nielen v oblasti čistenia, um, využitím našich nástrojov, tie sa radi podelíme. Je to dôležité aj pre implementáciu spoločnej rybnej politiky. V tejto súvislosti treba zakročiť aj proti nelegálnemu a neregulovanému rybolovu musíme pomôcť i našim partnerom bojovať s príčinami, pomo- pomôcť im tým, že im poradíme, ukážeme e, osvedčené postupy. Európska únia sa nachádza v jedinečnej pozícii na to, aby takýmto spôsobom bola v samotnom popredí takýchto krokov. Ďakujem veľmi pekne. Pôjdeme do, e, do druhej časti nášho vypočutia. Teraz e, zostáva 11 otázok v zmysle pravidel de Hond. Ehm, vypočujeme si striedavo otázky e, z jednotlivých výborov. Začneme EPP pánom Mažilisom. Nech sa páči za výbor Envy. Vážený pán dezignovaný komisár, ja by som sa rád vrátil them, uh... k otázke vlkov. Ehm, cituje sa, že 13 až 14 tisíc jednotlivcov, 13 tisíc vlkov žije v EÚ. A e, od E, máme tu smernicu, po ktorá sa týka populácie vtákov a kor- kormoránov a e, hovorí sa, že jednoducho na teraz je, e, je, že e, hovorí sa ale, že existuje hrozba pre rybolov, platí to pre, pre Pobaltie, pre, pre Litvu. Súhlasíte s tým, že bude treba väčšia flexibilita členským štátom v tom, že budú môcť regulovať niektoré chránené druhy? Ak dovolíte. Pán Možvis, sme z tej istej krajiny, tak odpoviem eh, po litovsky. Prosím. Veľmi pekne ďakujem za vami položenú otázku. Áno, presne tak. Ide o vysosne dôležitú otázku. Smernica, o ktorej ste hovorili, poskytuje členským štátom určitú mieru flexibility. Ja rozumiem tomu problému, o ktorom ste hovorili, o, o, rozumiem tej frustrácii pestovateľov, e, chovateľov, keď eh, dôjde k strate oviec napríklad. A, ale Máme tu opatrenia, ktoré by sme mohli realizovať napríklad v, prí, v prípade um, vlkov a vieme, že už teraz v tejto chvíli fondy Európskej únie môžu financovať takéto opatrenia. Rovnako sú tieto fondy môžu odškodniť poškodených ale smernica poskytuje určitú flexibilitu. Pokiaľ ide o kormorány, o ktorých ste hovorili, najmä e, v oblasti Neringua v Litvi, v, v Litve. tam práve pozorujeme tento jav a hovorím o tej flexibilite, ktorú členské štáty majú. Čiže členské štáty môžu e, pripraviť svoje vlastné pravidlá tam, kde Mm, existuje nejaká hrozba pre, pre rybolov alebo pre, pre, pre biodiverzitu, tak vždy možno realizovať e, tieto opatrenia. Ale pokiaľ ide o tých e, v, Ka- v Kaunase, 200 km od mora, som si všimol, že, tam, že sú tam zrazu kormorány a nikdy v živote predtým som ich tam nevidel riešenie podľa mňa nie je také jednoduché. Pokiaľ ide o vtáctvo, tak e, zabíjanie alebo, um, alebo nejaké lovenie. Toto všetko sú predsa zakázané praktiky. E, na druhej strane, ak e, dochádza k porušovaniu záujmov rybárov, tak eh, dochádza aj k porušovaniu biodiverzity. Takže mne by zaujímalo, čo si o tom myslíte. Áno, teraz sa vrátim k smernici. Pres, treba sa pozrieť, ako vyzerá ako vyzerajú pravidlá. Váš výbor hovoril, samozrejme, sú tu, sú tu určité fakty a smernica poskytuje určitú flexibilitu a naše krajiny potrebujú respektíve potrebujeme si overiť, či sme naozaj v našich krajinách dokázali využiť všetky prostriedky, ktoré táto flexibilita umožňuje. Európska komisia v každom prípade môže teraz poskytnúť určité poradenstvo k interpretácii právneho rámca, ak existuje hrozba pre, pre, pre biodiverzitu, tak v uplatňovaní smernice existuje flexibilita. Ďakujem. For SND. Za SAD pani Delara Burkhardt. Ďakujem. Dnes ste už často hovorili o veľkej úlohe ochrany rozmanitosti biodiverzity a hovorili ste aj o masovom vymieraní. Pretože keď milión druhov a zvierat je ohrozených, tak hovoríme o masovom vymieraní. Vaša stratégia k zachovaniu biodiverzity do roku 2020, ale nedosiahne ciele a nezastaví proces. Chcem sa vás spýtať, budete ambiciozni a navrhnete odvážne opatrenia do tejto stratégie? Aké? Ako zabezpečíte, že zabezpe- ochrana biodiverzity dostane príslušné financie aj e, personálne zabezpečenie? A ako mienite, aké, a ako mienite zabezpečiť biodiverzitu aj sladom na potravinový reťazec? Ďakujem. V prvom rade si myslím, že máme ciele, ciele na rok 2010, 2020 a máme aj ciele, ktoré budú ambiciozne na rok 2030. Iná cesta nie je. Žiaľ si myslím ale, že ciele nestačia. Musíme, ich, musíme merať výsledky, monitorovať situáciu, potrebujeme revízny mechanizmus. Po druhé, je mimoriadne dôležité, pretože keď hovoríme o hlavných príčinách, tak je to zmena využívania mora a pôdy, nadmerné využívanie prírodných zmoro, e, zdrojov, zmera klí, klímy, e, cudzie druhy invazívne a tak ďalej. Ako som už na začiatku povedal, potrebujeme veľa rôznych opatrení a na to potrebujeme aj peniaze, najmä na obnovu e, druhov. Natura 2000, primeraná ochrana potrebuje peniaze, ale to nestačí. A ja naozaj dúfam, že budem môcť spolupracovať s podpredsedom Francom Timmermansom a že sa nám to podarí, že sa nám podarí, že tieto ambiciozne ciele biodiverzity 2030 budú e, zapracované aj do iných legislatívnych aktov, ako napríklad polnohospodárstvo, čo je jedna do hlavných e, priemyselných aktivít, do dopravy a musíme využiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, posudzovanie vplyvov, to všetko musíme robiť opatrne, dôsledne. Niekedy členské štáty, ako ukazuje moja skúsenosť, niekedy sa členské štáty to snažia zmeniť, obísť a to nie je dobrý postup, najmä keď hovoríme o Nature 2000, kde máme mnoho chránených druhov. Ďakujem za vašu konkrétnu odpoveď. Ešte mám ďalšiu otázku. Hovorili ste o merateľných cieľoch pre rokovaniach pri rokovania. Hovorili ste, že potrebujeme mať merateľné ciele. Aké napríklad ciele chcete mať pre e, ďalšie rokovania na e, rôznych úrovniach? A potom povedali ste správne, že ciele nestačia a preto sa chcem spýtať, ako chcete pri dodržaní pri natúre v Európe, ako, ako to mienite financovať a za, predstavujete si aj právne záväznú legislatívu pre dosiahnutie cieľov? Ďakujem. Pokiaľ ide o merateľné ciele, tak áno, merateľné ciele sa dá, dokážu zlepšiť ochranu uh, ja nie, morí, morského dna. Môžeme to tam zvýšiť o 30% a podobne, ale ja tu budem pružný, pokiaľ ide o ciele biodiverzity 2030, budem aj s výborom hovoriť o tom, akú víziu má výbor, aké sú tie kľúčové ciele, čo máme dosiahnuť. Myslím si, že je veľmi dôležité zabezpečiť implementáciu, keď hovoríme o záväzných právnych aktoch, máme ich veľa a pritom nie sú riadne implementované v členských štátoch. A nulová tolerancia k neimplementácii právnych aktov, to je podľa mňa ten prístup. Pokiaľ ide o ciele, tak prídeme so stratégiou biodiverzity, ale ešte ju nemám. Som pripravený o tom rokovať tiež s výborom. Ďakujem. Za EPP pán Niklas Herbst. Chcem sa zamerať na e, oblasť e, Severného mora, Belského mora. Je tam veľká zlá situácia nespôsobená rybolovom. Chcem sa spýtať, aké konkrétne opatrenia tam by sme mohli mať. Je tam tá náročná situácia že sme ten e, existujúci rybo, e, fond pre rybolov zatiaľ nevyužili. Je tam veľa nevyužitých prostriedkov a pritom už teraz vieme, že ak komisia príjme, ak Rada ministrov príjme návrhy komisie, tak vieme, že mnohé podniky rybo, rybárov v Nemecku, Dánsku, Polsku, e, Litve zmiznú z trhu, ako môžeme týmto ľuďom, ktorí sa takto dostanú do biedy, pomôcť a nie to ich vlastným zavinením. Máme primalo možnosti na, na dlhodobé riešenia a ako budete teda nebyrokraticky a rýchlo postupovať? Ako tam dosiahnete spoluprácu členských štátov? Pokiaľ ide o viacročný plán, to nemám na mysli. Tam sme na dobrej ceste, ale mám na mysli konkrétne budúci rok. Ako môžete týmto ľuďom pomôcť? Ďakujem za túto otázku. Naozaj tento problém je jedna z prvých vecí, ktoré bude musieť riešiť, ak ma potvrdíte do funkcie. Samozrejme, komisia už začala pracovať a začala dialog s členskými štátmi pokiaľ ide o súčasnú situáciu, pokiaľ ide o potenciálnu finančnú podporu. A my sme na konci obdobia EMFF, teda Fondu pre rybolov, a určite bude veľký problém zmobilizovať všetky potrebné zdroje. Komisia spolu s členskými štátmi iste nájde riešenie. Ja vám môžem len prislúbiť, že keď ma potvrdíte, budeme pokračovať v dialogu, aby sme našli to najlepšie možné riešenie. Ale nie je to ľahká vec a tu potrebujeme riešenia, opatrné, dôsledné analýzy situácie a nemôžeme to dokončiť alebo zastaviť, prestať riešiť tento rok. Musíme sa pozerať viac do budúcnosti, najmä pokiaľ ide o pokles stavu, najmä e, východnej tresky Musíme poznať tie príčiny aj aktivity, ktoré vyvolali takýto veľký pokles v stave rýb a e, rybárske komunity sú tie prvé, ktoré budú trpieť. A to je presne ten príklad, že životné prostredie a tieto zmeny majú dopad najmä na tých najzraniteľnejších. A tu musíme nájsť riešenia. Riešenia nebudú ľahké. Musíme pozerať na nástroje, ako je preškolenie prac ľudí, ako nájsť ďalšie príležitosti pre nich. Región, z ktorého pochádzate, má aj veľký turistický potenciál. Ešte na doplnenie, zistil, teda obidvia hovoríme, že to nie je len na e, problém spôsobený rybármi, ale aj zmenou klímy. E, komisia príjme holistický prístup, širší záber a nebude sa hovoriť len o téme kvóty, pretože je to síce zmysluplný nástroj, ale len obmedzený v tomto kontexte. Naozaj, zmena klímy je ten dôvod a teplota vody v, Pobalck- v Balckom mori narastá a to má e, obrovský dopad na tresku. A preto máme zlú biomasu. Nie, že zlý, zlú, ale priam nám hrozí vyhnutie stavu tresky a preto musíme pristúpiť k tomu holisticky cez nástroje, ktoré som už spomenul, ale musíme mať aj legislatívu, ktorá bude uplatňovaná v iných oblastiach. Polnospodárska činnosť napríklad tiež zohráva dôležitú úlohu. Použitie pesticídov, hnojiv, to všetko zhoršuje situáciu, ktorej sa momentálne nachádzame v Balskom mori. Ďakujem za Reniu, pani Maria Soraya Rodríguez Ramos. Muchas gracias, señor Ďakujem veľmi pekne, pán dezignovaný komisár. Áno, presne e, vám bola zvolená nová, zverená nová stratégia pre biodiverzitu pani zvolená predsedníčka vám zverila e, prípravu nových opatrení v tejto oblasti. My tu máme dva dôležité problémy. Prvý problém je problém s rozpočtom. O tom ste hovorili, ale ten problém je masívny. E, nemáme dostatočný rozpočet na to, aby sme chránili e, biodiverzitu. Natura 2000 potrebuje 6 miliard ročne a EU fondy pokrývajú len 20 ale nie všetko sa týka navyšovania rozpočtu. Samotná komisia nám povedala, že nesúlad alebo nekorektná transpozícia právi, európskych pravidiel, ktoré sa týkajú životného prostredia zo strany členských štátov, spôsobuje ročne náklady, eh, zdravotné, náklady, zdravotné náklady vo výške 55 miliard eur. Môžete sa tu dnes zaviazať pred nami, pred našim výborom k tomu, že nová stratégia pre biodiverzitu um, sa zavezuje k tomu, eh, že sa navýši rozpočet pre, dio, pre biodiverzitu a plánujete nejaký opat, nejaké opatrenie na zlepšenie, opatrení monitorovania, kontroly, um, kontroly um, uplatňovania legislatívy EÚ bude komisia ako strážkyňa zmluv kontrolovať a monitorovať uplatňovanie? Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku, ktorá sa týka rozpočtu. Tak určite sa budem nahlas vyjadrovať o tom, že potrebujeme viac peňazí a budem spolupracovať s podpredsedom Timmermansom aj ďalšími komisármi a myslím si, že pani zvolená predsednička to veľmi jasne povedala, je to strategický cieľ a ja si myslím, strategické ciele musia byť dostatočne financované. Samozrejme, bude to rozhodnutie kolegia a budeme mať rokovania o tom, čo majú byť priority, ale biodiverzita, ak si pozrieme hlavné priority cieľa udržateľného rozvoja, to je základom toho, aby sme dosiahli ciele e, udržateľného rozvoja. Keď hovoríme o zmene klímy, tak len posledná správa OSN hovorí, že biodiverzita a dobré ekosystémy v oceánoch na Zemi zodpovedajú za 37 e, zmeny klímy. A to je silný argument. A, a pri činoch Keby sme nekonali, tak by nás to stalo viac ako to, čo zaplatíme za akcie. Pani, podpre, pani zvolená predsednička jasne povedala v poverovacom liste, že nulová tolerancia nedodržiavania pravidiel a predpisov. To je veľmi dôležité. A ja už som svojom príhovore povedal, že budem sa určite zaoberať všetkými možnými nástrojmi, ktoré sú k dispozícii, Najprv sa musíme snažiť pomôcť členským štátom v dialógu, ale ak už neostane nič iné a nespravia toho dosť, tak to môže končiť aj mm, súdnym prípadom. A vieme, že mnoho takýchto podaní na súd už bolo. Sí. Por último, eh... na záver, Môžeme počas vášho mandátu očakávať nejaký nový ambiciózny nástroj na ochranu lesov, nielen nie len európskych, ale aj lesov tretich krajín, ktorí sú zasiahnutí, ktoré sú zasiahnuté našou spotrebou? A máte aj nejaké konkrétne opatrenie na zlepšenie certifikácie e, produkčných reťazcov a samozrejme v súvislosti e, s výrobkami, e, pri ktorých by sme dokázali zabrániť odlesňovaniu? Ďakujem. Pokiaľ je odlesňovanie na, za hranicami EÚ, tak musíme samozrejme znovu posúdiť našu stopu a budem úzko spolupracovať aj s ostatnými komisármi. Je dôležité, aby zdroje, aby financovanie, ktoré poskytujeme druhým krajinám, nemajú byť použité na to, že vyústia do odlesňovania. Po druhé je dôležité zlepšiť označovanie a ako som povedal, potrebujeme mať zásobovacie reťazce, ktoré nespôsobujú odlesňovanie, ale to znamená zlepšenie mechanizmov monitorovania a určite budem na tom pracovať. Ďakujem. A teraz za nezaradených Ivan Sinčič. Ďakujem. Vážený pán nominovaný komisár, ste z Litvy, ste dezignovaný kandidát pre oceány a životné prostredie. Mám otázku, čo tu ešte nezaznelo ide o tú časť ochrany životného prostredia, kde je jonové žiarenie a elektromagnetické vlny. Najprv poviem niečo všeobecné a potom vysvetlím situáciu v Chorvátsku, u mňa, v mojej vlasti. Súčasné normy sú z roku 1998, e, e, vtedy to urobila Medzinárodná komisia, predpísala, že len termické roviny, úrovne sa budú zohľadňovať, ale za posledných 20 rokov máme nové ďalšie vedecké poznatky a vieme, že existujú aj iné problémy a máme dneska taký istý problém s pesticídmi a s endokrinnými disruptormi. Potom sú tu kumulatívne účinky a situácia je najmä aktuálna z hľadiska sieti G7 a podobne. To je technologický rozvoj. A moja otázka je, že je, či budete zohľadňovať posledný stav vedeckých poznatkov pri pracovaní nových opatrení na ochranu pred jónovým žiarením. Ďakujem veľmi pekne. Teda hovoríme o netermálnej radiácii. V prvom rade samozrejme pokiaľ ja viem, a ja nie som expert na netermálnu radiáciu, aj slnko patrí do tej istej skupiny ako netermálna radiácia. Veľa vecí tam patrí. Ľudská činnosť, ako ste vy správne povedali, e, vysokorýchlostné siete, pistocídy, endokrinné disruptory. Pokiaľ ide o túto vec, tak si myslím, že sme veľmi jasne stanovili priority pri riešeniach Povedal som napríklad ambícia nulového znečistenia pri disruptoroch. Pokiaľ ide pri pesticídy, taktiež aj na to sa treba veľmi pozorne pozerať. Musíme dotovať ekologické poľnohospodárstvo stále vo väčšej a väčšej miere. A ja som vždy pripravený prijať vedeckú radu a zaoberať sa ňou. Ja viem, že Svetová zdravotnícká organizácia je vždy na tepe vývoja a zvyčajne vydáva rady pre členské štáty, aby ich usmernila v tom, ako majú to, čo riešiť. A, a ja som vždy pripravený a rešpektujem zdra- e, takéto rady, najmä ak sa týkajú ľudského zdravia. E, ďakujem veľmi pekne. Povedali ste, že budete cestovať po celej Európe, že navštívite všetky členské štáty. Ja vás pozývam do Chorvátska, pretože máme všade mobilne, anteny mobilných sietí a naše inštitúcie nerobia nič. My sme jediný členský štát, kde nepotrebujete stavebné povolenie pre takéto stožiare a máme aj určitý výskum, kde sa e, vyhľadali základne v Zahrebe a e, 87% je ilegálne postavených. A potom sú tu aj iné smernice, tve, e, napríklad z roku 2008, kde sa hovorí, že takéto objekty nemôžu stať pri škôlkach, ale Chorvátsko to nedodržiava a preto vás vyzývam, aby ste navštívili naše inštitúcie, napríklad Ministerstvo zdravotníctvo, ktoré malo pripraviť takýto register, kde sú takéto vysielače alebo prenašače, ale nič takéto zatiaľ neurobili. Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol v Chorvátsku pred dvomi rokmi spolu s mojou manželkou a myslím si, že môj dojem z krajiny bol úžasný, najmä z ľudí a z toho, akí sú priateľskí. A pokiaľ ide o vašu otázku, tak je dôležité samozrejme, aby zdravie bolo v dobrom stave a dôležitým nástrojom je posúdenie vplyvu. A posúdenie vplyvu je v legislatíve každého členského štátu. Je tam určitá flexibilita, ale táto flexibilita sa nemôže zneužívať tak, že sa prehliadajú najväčšie problémy, ktoré spôsobujú eh, škodu na ľudskom, újmu na ľudskom zdraví. Ďakujem. A za SAD pán Mohamed Čahim. Chahim. Ďakujem. Ďakujem pán predseda, pán e, dezignovaný komisár. Štúdie ukázali, že stratégia cirkulárnej ekonomiky môže znížiť našu, e, našu e, emisné opatrenia o polovicu, to, čo neplníme. My sme vyzvali komisiu, aby prišla s politikami, ktoré po, ktoré podporia prechod k obehovej ekonomike. To by znamenalo akčný plán. Avšak tie akcie, opatrenia sa týkajú najmä konca životnosti, pričom my sa musíme pozerať na celý životný cyklus výrobkov od ich návrhu. A preto sa chcem spýtať, aké opatrenia budú v novom akčnom pláne obehovej ekonomiky a ako chcete aby sa EU dostala, zabezpečuje, aby sa EU dostala bližšie k netoxickej obehovej ekonomike. Budete mať špecifickú Budete mať špecifickú legislatívu alebo rozšírite rozsah pôsobnosti smernice o dizajne. Potom je tu rastúca obava u mladých ľudí, u mladej generácii, o, e, ktorá sa týka odhadzovacej kultúry, najmä pri odevoch. Čo chcete navrhnúť v rámci obehovej ekonomiky a e, špecificky pre odevné odvetvie. Ďakujem. Obehová ekonomika je veľmi vzrušujúca príležitosť pre EÚ. Je to príležitosť udržať, zachovať udržateľnosť a znovu využívať naše zdroje. 88 našich zdrojov odhadzujeme, len 12 znovu využívame. Takže máme tu obrovský potenciál a v prvom rade samozrejme musíme riešiť všetky fázy cyklu od návrhu, pretože to, čo ste vyspomenuli, to je pravda. Áno, už v samozrom návrhu, v navrhovacej fáze je to tak, že tie zariadenia budú slúžiť len krátke časové obdobia a potom sa zahodia. Je to tak aj navrhované, že veci nemôžeme rozobrať, vymeniť baterky, mikrofóny alebo neviem čo. Takže treba to už riešiť v štádiu projektu, návrhu. Musíme riešiť odhadzovaciu kultúru a tu najlepšia vec je robiť tak, že najprv sa zmení riešenie tak, aby bola životnosť dlhšia, ale po druhé musíme využívať naše malé a stredné podniky. Mám veľmi dobrý príklad, ktorý poznám. Máme litovský startup Vintep, ktorý vytvoril platformu na predaj odevov vašich šiat. A má to obrovský potenciál a vidím to už v Belgicku, Francúzsku a v iných krajinách. Je veľmi dôležité, aby sme využívali nové technológie v obehovej ekonomike. Digitalizácia je blockchain, sú šance. Môžeme vysledovať zdroje, materiály a mať naozaj funkčný cyklus. Musíme aj tu spomenúť stavobníctvo, ktoré je zodpovedné za jednu tretinu odpadu a to bude patriť medzi priority akčného plánu. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. Doplňujúca otázka. Úsilie na riešenie plastového odpadu treba zrýchliť a posilniť. Aké opatrenia navrhnete na zníženie objemu plastov? Ako chcete riešiť nielen umyselne pridávané maklo, mikroplasty, ktoré nachádzame napríklad v kozmetike, ale aj také, ktoré sú neúmyselne produkované. V písomnej odpovedi hovoríte o lepšom využívaní zeleného verejného obstarávania. Ja myslím, že udržateľné verejné obstarávanie je lepší to e, výraz, keďže to má aj sociálny rozmer. To pomôže e, obehovej ekonomike, aké opatrenia použitie na využívanie zeleného na to, aby sa lepšie využívalo zelené verejné obstarávanie. Ja keď som bol ministrom, tak som e, žiadal inovatívne verejné obstarávanie, zodpovedal som za verejné obstarávanie a ľudia potom začnú úplne inak rozmýšľať a musíme sa pohnúť. Myslím si, že členské štáty musia mať ciele, koľko percent použijete v zelenom obstarávaní a tieto ciele musíme zvyšovať. My môžeme pomôcť, ako to robiť. Pokiaľ ide o plasty, ako som už spomenul, nemôžeme tolerovať tú kultúru, kde výroba trvá 5 sekúnd, použitie 5 minút a 5 storočí, kým sa to rozpadne. Takže mikroplastiky, biodegradovateľnosť, ale najdôležitejšie je, aby to bolo netoxické, aby sme to mohli znovu použiť v tom cykle, v tom obehu. Už vás teraz dve hodiny tu na vypočúvame, ale môžete si troška oddychnúť. Teraz máme posledných 5 otázok. Koniec sa blíži. Pani Todd za EPP. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predsedajúci, pán dezignovaný komisár, Európska únia je avantgardou v ochrane biodiverzity, ale to nestačí. Nestačí, keď len jeden kontinent sa zaviaže k ochrane ekosystémov, biotopov Zeme. Potrebujeme globálnu spoluprácu. Vašou úlohou bude prispieť k tomu, aby vedúci politici sveta na budúci rok v Číne dospeli k ambicioznej dohode a prišli s novou stratégiou k biodiverzite k roku 2000, do roku 2030. V písomnej odpovedi ste uviedli, že EÚ by mala prevziať na seba vedúcu úlohu a vy chcete tomu pomôcť na medzinárodnej scéne v boji proti úbytku biodiverzity. Ako to chcete dosiahnuť? Máte konkrétne plány? Ako chcete pohnúť tretie krajiny k tomu, aby ešte posilnili viac ochranu životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Samozrejme, je dôležité mať ambiciozne ciele a aby sme zaujali ostatné krajiny, aby s vami nastúpili do lode, musíte ísť príkladom. Musíme ukázať, že biodi- stratégia biodiverzity je ambiciozná, ale aj realizovaná v EÚ. Po druhé, samozrejme, je dôležité mať merateľné ciele, ktoré môžeme monitorovať. Teraz veľmi ťažko môžem povedať, aké budú tieto ciele. Potrebujeme dialog s našimi partnermi, ďalšími krajinami a určite budem hľadať radu, a ak ma potvrdíte, tak by som rád išiel do Číny nielen sám, ale s delegáciou z výboru Envy, aby sme tam prezentovali silné stanovisko a diskusiu a dialog o možných cieľoch. Keď som sa zamýšľal nad tým, aké ciele by to mohli byť, ale to je moje osobné stanovisko, bol by, bolo by dobrý cieľ mať 30 chránených oblastí na svete, a potom 70 e, udržateľne riadených oblastí. Okrem toho si myslím, že potrebujeme mať osobitný článok o Arktíde, o politike pre Arktídu. Vidíme, že zmeny v Arktíde s tým rozsápajúcim sa ľadov, snehom, ľadovcami vyvíja stále väčší a väčší tlak na to územie a my musíme zachovať udržateľnosť a nemôžeme opakovať chyby, ktoré sa urobili v minulosti. Ja takto uvažujem o ambíciách, ktoré, s ktorými sme mali ísť do Číny. A ako som povedal, budem otvorený na diskusiu s vašim výborom, aby sme to ďalej rozvinuli, ale je samozrejme dôležité, aby sa potom podpísali aj naši partnery. Ďakujem. Spomenuli ste, že je dôležité aby ciele v oblasti biodiverzity boli zapracované do všetkých odvetvových politik EÚ a členských štátov. Rovnako ste uviedli v písomnej odpovedi aj príklad a povedali ste, že, že potrebujeme alebo že podpísanie medzi, medzinárodných obchodných dohôd musí splňať najvyššie normy ochrany životného prostredia. Ako to chcete dosiahnuť, aby tretie členské štá, aby tretie štáty dodržiali záväzky medzinárodných dohod? A čo spravíte, ak nejaký štát nedodrží svoje záväzky? Ďakujem. V prvom rade, áno, je dôležité úzko spolupracovať s E, dezignovaným komisárom pre obchod Philom Hoganom. A je dôležité uviesť tieto otázky a dať ich do e, retela VTO. Udržateľnosť a ciele udržateľného rozvoja, ktoré, je, ktoré podpísalo 197 krajín, nie sú len ciele EÚ, sú to ciele každého. A to je dôležité, a to musíme zabezpečiť. Takže ja si myslím, že musíme úzko spolupracovať s komisárom zodpovedným za obchod a ja, sa, a ja budem určite k dispozícii preto, aby som prispel našimi znalosťami a spresnil, čo o čo usilujeme. Aj my chceme chrániť naše trhy, samozrejme, ja som už povedal, potrebujeme mať také, e, musíme ochrániť naše trhy pred neudržateľnými dodavateľskými reťazcami. Teraz pán Korbert za SAD. Ďakujem. E, pán dezignovaný komisár, e, za, vy ste za oceány a moria. Myslím si, že by to malo byť ešte doplnené do vášho názva. Súhlasíte, že problém odpadov v moriach a oceánoch jednou z najväčších rozieb našeho morského životného prostredia a spôsobuje to environmentálnu aj ekonomickú stratu pobrežným komunitám. Veľkým problémom je E, odpad. V niektorých krajinách ich najprv penalizovali, keď ho priniesli do prístavov, teraz sa to mení. My podporujeme investície z našeho fondu pre rybné hospodárstvo, ktoré sa týkajú morského odpadu a jeho riešenia. Je to čiastočný úspech, ale súhlasíte, že nastal čas, aby sme mali komplexnú európsku legislatívu, ktorá bude riešiť odpad v mori a jeho recyklovanie. Ako mienite tento problém riešiť počas vašeho funkčného obdobia? Ďakujem. Je dôležité, aby sme v rámci zelenej dohody e, ja v rámci môjho mandátu prídem s iniciatívou pre zelené pre čisté, udržateľne hospodáriace moria a e, oceány. Je dôležité, aby sme dosiahli ten 30-percentný cieľ chránených oblastí v Nature 2000 pre moria a oceány, ale nestačí tých 30%. Samozrejme, musíme to aj dobre udržiavať, e, obhospodarovať, implementovať. A dôležité je aj vedie to, že to neznamená, že keď je to Natura 2000 chránená oblasť, že sa tam nemôže ekonomicky robiť, napríklad nemôže sa tam prevádzkovať rybolov. To nie je pravda. Dôležité je ale zabezpečiť udržateľný rybolov a keď hovoríme o znížení znečistenia, vrátenie morského odpadu, tak je dôležité, aby sme mali plány obehového hospodárstva aj pre túto oblasť a neodhadzovali zdroje, ktoré majú hodnotu, ale my hádžeme naspäť e, odhadzujeme a nevyužívame ich v ekonomike na výrobu ďalších e, produktov. Pokiaľ ide o stimuláciu e, pracovníkov v rímnom hospodárstve, mnohé krajiny to už robia a teraz si zoberme prístavy. Prístavy majú mnoho činností a musíme zabezpečiť, aby tieto činnosti boli udržateľné, aby voda, ktorá sa vracia do mori, bola prečistená a podobne. Musíme sa pozrieť na všetky tieto aspekty aby sme mali správny dialog a stimulovali e, dosiahnutie týchto udržateľných cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. Áno, ďakujem. A toto a mnohé ďalšie témy, ktoré boli v týchto otázkach vám, môžu viesť k tomu, že bude potrebné prijať nové potre- opatrenia na úrovni EÚ. Ale vo vašom poverovacom liste sa píše, že potrebujete dodržiavať zásahu jeden nový predpis a starý predpis von. To znamená, ak príde nový predpis, tak musí od, treba odstrániť iné opatrenie, ktoré už existuje bez ohľadu na to, ako existenčne dôležité to staré opatrenie. Myslíte si, že legislatíva opatrenia, ktoré prijímame, by nemali byť hodnotené podľa svojho obsahu a dôležitosti a nie štatistickým fetišom celkového počtu? Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Ako minister ekonomiky a inovácie som tiež pracoval na Litve na znížení administratívnej záťaže a je veľmi dôležité vedieť, že to nemôže byť mechanický pohyb a už aj predtým sme o tom hovorili s inými komisármi, že to tak nebude. Ja určite sa postaram o to, aby tým, že znižujeme administratívnu záťaž, sme neznížili našu en, e, úroveň našej environmentálnej legislatívy, pretože naopak potrebujeme zvýšiť. A ako som povedal, pri biodiverzite máme ambiciozne ciele a tieto ciele môžeme dosiahnuť len, ak budú implementované naprieč všetkými odvetviami. odvetviami hej. Za zelených pán Holmgren. Thank you very much. Thank you. Ďakujem pekne e, za odpovede. Ako ste spomenuli, budete e, sa snažiť viesť aj k cieľu nulových emisí a taktiež nulového znečisťovania. Teda chcete presadzovať synergie medzi týmito dvoma cieľmi. Podľa 7. akčného plánu pre životné prostredie by sme mali vyvíjať netoxické e, surovinové cykly, tak aby sa mohli v plnej miere využiť recyklované odpady ako dostatočný zdroj e, pre súroviny. Žiaľ, predchádzajúca komisia vlastne robila presný opak. Vlastne povolovala látky e, s vysokými toxikologickými atribútmi, ktoré sa nedali recyklovať. Takýto prístup k obehovému hospodárstvu vlastne funguje e, presne opačne. Toxické látky zotrvávajú v prostredí veľmi dlhé obdobie a týmto sa vlastne podkopáva aj platná legislatíva redenia REACH. Teda chcem sa opýtať, či chcete prepojiť tieto dve témy, nulové znečistenie obehová ekonomika, tak aby sme sa dopracovali k netoxickej obehovej ekonomike, aby sme e, dali jasnú prioritu odstavu tých látok, ktoré sú vysokotoxické a e, ktoré vlastne sa nedajú efektívne recyklovať. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Mm, myslím, že je tu jasné prepojenie, jasná súvislosť v celom tento portfóliu medzi tým, čo sa uvádza v môjom poverovacom liste, nulo, stratégia nulového znečisťovania, biodiverzita a obhava ekonomika. A keď jedno z toho vyberieme, ostatné nebudú jednoducho fungovať. Preto si myslím, že všetky tieto kroky musia byť súčasťou celého úsilia e, podľa novej e, zelenej dohody. Nulové znečistenie, to súvisí aj so stratégiou odstavovania toxických látok. Iba totiž, ak nebudeme mrhať našimi zdrojmi, ich dokážeme vrátiť späť do cyklu. Ďalej v druhom rade obhava ekonomika bude úspešná len, ak nájdeme spôsob, ako presadiť netoxické cykly, teda plasty, ktoré sú vyrobené z chemikálií, tak povediac, e, priateľské chemikálie sa dajú využiť na rôzne iné účely a môžu sa využiť v rôznych sektoroch. To je jediný spôsob, ako presadiť funkčnú obhavu ekonomiku. Ja v svojom mandáte budem e, presne takýto prístup hľadať. Ďakujem. Ďakujem. Európsky parlament zatiaľ namietal 6 krát e, voči povoleniu REACH, ktoré e, komisia napokon udelila v rozpore s platnou legislatívou u nás vo Švédsku. Naša vláda spoločne s parlamentom tiež vyhrala e, súd proti komisii vo veci nezákonného udelenia takéhoto povolenia. Teda chcem sa opýtať, ako chcete ďalej eh, sledovať proces týchto námietok. Chcete presadiť nejakú zmenu, dodržiavať, eh, brať na vedomie naše námietky a tiež rozsudky súdneho dvora a zajistiť, aby ustanovenia naredenia REACH, čo sa týka náhrady nebezpečných vysokotoxických látok, eh, sa naozaj aj zohľadňovali? Ďakujem. Nariadenie REACH dáva Európe najrozsiahlejší súbor pravidiel, prístupu k chemikáliám eh, celosvetovo. Rozhodne by sme teda REACH mali dodržiavať. Prebiehala revízia radenia REACH, nedostatky, ktoré sa zistili, jedna tretina eh, spisov sa spracovala. Toto všetko komisia eh, bude riešiť. Ja sa teším, že máme vďaka nariadeniu REACH jeden z troch pilierov stratégie odstavovania toxických látok. Na základe toho môžeme vybudovať veľmi silnú stratégiu pre netoxické prostredie, najmä čo sa týka chemikálií a ešte, za, ešte o niečo ďalej, endokrinné disruptory. Ja teda s vami súhlasím. Budeme na tom pracovať pani Bilbao Ozariniu. Eh, Veľmi pekne ďakujem, vážený pán kandidát na komisára. Ženy a muži z rybolovného sektora musia pocítiť, že ich podporujete. A preto vás prosíme, aby ste zahrnuli tento názov, názov tohto sektora do vášho portfólia. Hovorili, prioritou bude samozrejme nariadenie, ktoré sa týka kontrol a vy ste vo svojom e, vystúpení hovorili o tom, že potrebujeme náročné štandardy, hovorili ste aj o e, typoch e, lovu, výlovu. Ja by som chcel hovoriť o maloobjemových, maloobjem, maloobjemovom type rybolovu. A práve v, v tomto type rybolovu majú veľkú úlohu ženy. Tento sektor um, pre tento sektor je dôležitá aj vystopovateľnosť pôvodu na rybných konzervách a práve, práve v tomto vidia veľkú budúcnosť a nádej. Treba povedať, že spotrebitelia majú právo vedieť, čo kupujú a čo konzumujú. A preto sa pýtam, aká bude vaša pozícia? Navrhnete legislatívny návrh? v tejto súvislosti myslíte si, že regionalizácia rybných eh, zdrojov by mohla mať za následok podporu, podporu rodového hľadiska a takisto aj, aj, aj, aj rentabilitu tohto sektora? Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh... Ďakujem. Najskôr, čo sa týka úlohy žien. Nedávno eh, správy nám utvrdili tom, že je treba sa angažovať. Budem spolupracovať s komisárkou Dali v tomto procese. Aj takýmto spôsobom je možné zatraktívniť tento sektor pre mladých, tak aby všetci v tomto sektore mali e, primeraný rešpekt. Veľmi správne poznamenávate, že spracúvanie rýb následne po vylovení je veľmi namáhavá práca a nie je to rovnako finančne odmenené. Aj to teda bude dôležitá otázka, ktorej sa budeme venovať. Čo sa týka vysledovateľnosti, všetci sa shodujeme na tom, že máme radi chutné, kvalitné jedlo. A je dôležité, aby sa naše štandardy v EÚ zachovávali. Teda je dôležité eh, prihľadať otázky označovania tak aby spotrebiteľ vedel, čo si kupuje, aby eh, ekoznačka naozaj niečo znamenala a tiež eh, je treba mať systém vysledovateľnosti. Od až do plechovky tiež je dôležité využívať eh, nástroje digitalizácie v tomto procese, a to nie len v EÚ s využitím programu CATCH, ale aj v spolupráci s našimi partnermi, aby aj oni využívali takéto programy a tým pádom by sme dokázali zlepšiť eh, celý systém a tiež eh, by sme mohli efektívne diskutovať o tom, ako zlepšiť proces eh, označovania a zvyšovania kvality, ktorá je už tak či tak dosť vysoká. Ďakujem. Áno, presne úloha žien je veľmi dôležitá a práve na to potrebujeme uznanie oznanie, oznanie ich, e, ich odborných znalostí na európskej úrovni. Áno, pochopiteľne. Ja by som ale rada e, od vás počula, že či sa domnievate, že musíme zapracovať pôvod produktov do označenia e, rybacích konzerv. A ešte jedna vec, regionalizácia fondov. Zdá sa, že by to bola príležitosť na zlepšenie a reagovalo by to aj na ciele, ktoré si vytýčila spoločná rybná politika. So, uh, origin, as you said, it... Pôvod je dôležitý, ale musíme sa snažiť predovšetkým, aby to, čo je na eh, značke, naozaj zodpovedalo realite, aby to bola pravdivá informácia. To je teda významný krok podľa mňa a sa to dá dosiahnuť eh, vďaka digitalizácii. Potom, keď si budeme istí, môžeme to uviezť aj na známke. Vieme totiž, e, že spotrebiteľ má právo na informované rozhodnutie, čo sa týka digitalizácie. Myslím, že je to veľmi dobrý nástroj. Využíva sa pardon, eh, regionalizácii hovorím, využíva sa v Stredozemnom mori eh, a zapája do toho aj poradnú radu. To sa týka nielen členských štátov EÚ, ale aj tretích krajín, ktoré sú v okolí Stredozemného mora. Týmto sa dostávame k otázke číslo 25. Pán Van Dalen. your seatbelt. I will turn to Dutch. Uh, takže pripútajte sa a teraz budem hovoriť po holandsky. Pán predseda, parlament a najmä náš výbor mal veľmi rázny rozhovor s komisiou, keď sa týka, hovorilo o novom fonde pre rybné hospodárstvo. Komisia je v podstate na strane parlamentu, lebo si myslí, že by to eh, eh, že táto situácia nie je dobrá pre rybné hospodárstvo. V Holandsku sme mali posledné roky niekoľko nákladných eh, nákladných a rozumiem. Čiže že, e, e, diskusia o novom rybolove a metodách rybolovu, že nie je teraz vhodná, lebo zhorší situáciu. My sme v Holandsku mali veľké investície do nových dra, drahých rybných, rybolovných zariadení, ale malo to svoj dôvod a to je ochrana stavu rýb do budúcnosti. A ak budeme musieť mať v budúcnosti takéto e, e lode, prečo sa bojíte nových, e, nových e, lodí s, so sieťami, a e, prečo nepoviete napríklad, že táto nová technológia, ktorú používame, je dobrá a treba ju aj naďalej používať a že pomáha stavu rýb? Okay, uh, as I understand, uh... Pochopil som to tak, že sa to týkalo najmä pulzového lovu. Ospravedlňujem sa, ale e, preložilo sa to ako nové plavidlá. Neviem, či ste to presne mysleli. Mohli by ste to prosím zopakovať? E, je mi ľúto. Het heeft niets met de puls te maken. Het gaat over de besteding van het nieuwe Europese visserijfonds. Ide o nový fond nie o e, pulsný rybolov. My sme hovorili, že tento fond musí pospievať aj, e, musí podporovať aj výstavbu nových lodí. My potrebujeme nové lode pretože pomáhajú životnému prostrediu, ale sú selektívne. A my hovoríme, že rybný fond, fond pre rybolov, ho, hospodárstvo by mal podporovať aj nové lode. Ďakujem. A áno, podpora nových e, plavidel, nových lodí. Musíme e, to podrobne prediskutovať. Nie som si istý, či toto je ten najsprávnejší prístup, ako využívať verejné peniaze. Myslím, že toto sú investície, ktoré by sa mohli vykryť zo súkromných zdrojov. Ešte toho máme veľa, čo by sa dalo zlepšiť. E, kolegovia sa predtým pýtali na zlepšenie podmienok. Niektorí eh, rybári, malorybári majú, dajme tomu, 30 rokov. Mali by sme eh, zaistiť dlhodobú bezpečnosť. Neviem, či však budovanie nových plavidiel, nových lodí by zapadalo do našej stratégie z hľadiska využívania prostriedkov zo spoločného e, rybolovného fondu. Čo sa týka iného selektívneho vybavenia pre rybolov, to by sme mali podložiť výskumom, ale iste zlepšiť podmienky a tu sa dajú naozaj investovať verejné prostriedky, zamerať sa na výskum, na nové poznatky, tak aby e, naši rybári mohli uzrateľnejšie loviť a aby sa dopracovali k tým najlepším e, výsledkom. Ďakujem. Potrebujeme také lode, ktoré budú ekologické, bez emisí do budúcna. A ja si myslím, že by sme mali tieto plavidla podporovať z nového fondu pre rybolov. Ja vás vyzývam, aby ste nezaujali príliš striktné stanovisko, ale aby ste podporili náš priemysel, aby sa e, zabezpečili dobré, kvalitné nové lode, ktoré budú ekologické. Ďakujem, pán Pandálen. Ja s vami súhlasím. Na cieli sa zhodujeme. Cieľom je, aby sa prijímali ekologické rozhodnutia. Ako minister hospodárstva môžem povedať, že z pravidla malé podniky majú problém získať financovanie na výskum a vývoj. To je práve sektor, eh, kde by sa dali využiť verejné prostriedky na výskum ako im pomôcť e, s výskumom, s rozhodovaním, e, s rozhodnutiami, ktoré sa budú môcť e, neskôr využiť v praxi. Teda ten zámer je dobrý, ale nie som si istý, či sa tým naozaj docielí to, čo si želáme. Thank you all. Thanks. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí kladli otázky. Pán dezignovaný komisár teraz e, dostane 5 minút, aby predniesol svoje záverečné vyhlásenie. Nech sa páči, pán dezignovaný komisár. Už ste takmer v cieli. Thank you. Honorable chair. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Ešte raz ďakujem za to, že som dostal priestor predstaviť sa. S veľkým zaujímavom som sa vypočul e, vaše otázky, vaše vyjadrenia Viem, že vám veľmi záleží na tejto problematike. Vidím, že na biodiverzite, na obehovej ekonomike, na malých eh, aj na väčších eh, komunitách rybárov. To sú pre vás dôležité veci. Za mňa môžem povedať, dúfam, že som sa jasne vyjadril o tom, ako veľmi si želám eh, spolupracovať s vami. Udržateľnosť to je naša spoločná úloha a povinnosť. Chcem sa o ňu s vami podeliť. Tento mandát bude najekologickejší aký Európa kedy videla. Už teraz to vidíme aj z účasti eh, na eurovoľbách, vidíme to tiež eh, z eh, objemu výboru Envy a tiež z poverovacieho listu, ktorý predsedníčka komisie zaslala. Nedávna správa IPCC tiež dokazuje, aké dôležité sú zdravé oceány pre budúcnosť našej planéty. Nová Európska zelená dohoda je vlastne červená niť celého programu komisie od hora až k jednotlivým portfóliám, od klímy, oceáni až k plodspodárstvu, k rybolovu, cez investície, cez priemysel, až k strategickým vyhliadkam a tak ďalej. Nede to však len o životné prostredie a rozhodne tu nejde len o ekonomické aspekty. Ide o to, ako spoločnosť chceme vytvoriť. Ide o rybárov, ktorí už nemôžu loviť na mori. Ide o tých, e, ktorí sú znevýhodnení tým, že došlo k zmenám v ekonomike. Chcem vás ubezpečiť, e, že ja sa budem snažiť prispieť e, k spravodlivejšej spoločnosti, k pérovejšej, tak aby sa nezabudlo na nikoho. Tiež sa chcem snažiť o to, aby sme boli úspešní so spravodlivým procesom prechodu, aby sme presadili spravodlivé riešenia pre všetkých, pre najzraniteľnejších, Chceme byť súčasťou týmu, ktorý povedie Európu k ambicioznejšiemu prístupu. Pretože keď budeme ambiciozni, eh, nebudeme len zlepšovať životné prostredie, ale vytvoríme aj sociálnu spravodlivosť, zlepšíme zdravie, kvalitu života a tiež eh, zlepšíme životné podmienky našim občanom. Keď sa Európa angažuje vo veciach ako napríklad znečisťovanie, tu nedelené životné prostredie, ide o ekonomiku, o zdravie a o blaho našich občanov. V mnohých aspektoch toto portfólio je veľkou príležitosťou. Zvolená predsednička komisie nás požiadala všetkých, aby sme sa snažili o tom, aby Európa bola vo vedení v procese prechodu celej planéty. Zdravá planéta totiž znamená zdravé životné prostredie a tiež to znamená zdravé moria. Chránené morské oblasti sú e, bezpečným útočiskom pre biotopy, ale tiež e, to bude prospešné pre e, stavy rýb, to znamená, to bude prospešné aj pre rybárov a tým pádom aj pre nás všetkých, vážení poslanci. Nedokážeme chrániť naše oceány, ak nebudeme chrániť našu pôdu. Ambície ako napríklad nové znečistenie budú mať obrovské dopady na naše moria, keď tak veľa znečistenia v moriach pochádza z suchozemia. Viac ako 80 živočíchov na moriach eh, už je ovplyvnených, potrebujú naliehavú pomoc, biodiverzita, nulové znečistenie, iniciatíva eh, z farmy na vidličku. Množstvo z našich priorit už zohľadňuje výhody takéhoto spoločného prístupu. A tu vás prosím o pomoc, aby sme sa priblížili k občanom ešte viac, aby sme oslovili eh, miestných ľudí. Chcem sa tu spolahnúť na vaše znalosti, na vaše poznatky. Vy poznáte svojich voličov najlepšie lesník, ktorý eh, buduje odolnosť našich lesov, eh, ďalej rybár, rybárka, ktorí sa starajú o to, aby mali dostatok rýb na lovenie. Vy ste tým mostom medzi nami a občanmi. Ja dúfam, že sa práve prostredníctvom vás k týmto občanom dostanem. Ďakujem. Thank you very much to all. So, Commissioner designate. Ďakujeme pekne, pán dezignovaný komisár. Môžete si dať pivo, uvoľniť sa. Teraz je na nás, aby sme e, na úrovni koordinátorov oboch výborov vyhodnotili celú situáciu. Koordinátori zasadnú o 18. a potom následne o 19. hodine spoločne, kde vyhodnotia celé vypočutie. Ďakujem.